Buon pomeriggio, credo che possiamo cominciare, anche se siamo... Eh, Dobre popoludne, myslím si, že by sme mohli začať, hoci zatiaľ nás tu nie je veľmi veľa, ale ostatní budú určite prichádzať neskôr, ale treba začať, pretože máme veľmi dôležitú tému. Je tu s nami Roberto Viola z DG Connect, to je riaditeľ eh, DG Connect a som veľmi rada, že s ním budeme môcť hovoriť o spustení BP pre EU. To je platforma, ktorá bola spustená e, včera a z, hovorili sme o tom aktívne s kolegom Zúriňom. Je to skutočne veľmi dôležitá platforma. Podľa mojich skúseností, a myslím si, že to platí pre každého, je to veľmi dôležité pre miestne spoločenstva. Títo si už začínajú klásť otázky a pýtajú sa, aký vývoj možno očakávať. Myslím si, že predbežne to, čo vieme o tejto platforme, svedčí o tom, že to bude úspech a že to bude užitočné pre zúčastnených. Tomu sa veľmi tešíme. A my chceme byť súčasťou spustenia tejto platformy a hneď dáme slovo pánovi Violovi na 10 minút. Ďakujeme vám za vaše aktivity a povedzte nám prosím, čo sa doteraz tejto veci urobilo. Ďakujem, pani predsedajúca, vážení poslanci, dámy a páni, pre mňa a mojich kolegov je veľkým potešením, že tu môžeme vystúpiť a hovoriť e, o tom, ako situácia vyzerá v reále. E, dovolte, aby som niečo, podal jednu vec e, hneď na začiatku. My sme včera spustili tú platformu a hneď prvý deň sme mali zaregistrovaných 1200 obcí a dnes na moje prekvapenie Máme už 4200 obcí, ktoré sa prihlasili. Keď sa zoberieme do úvahy, že v celej Európe máme okolo 80 tisíc obcí, tak 5-percentná registrácia je veľmi úspešná. Myslím si, že to je odpoveď tým, ktorí, ale to neboli ľudia v tomto parlamente, ale tí, ktorí e, nepodporovali túto iniciatívu. To nemôžno povedať o komisii, tá nás vždy podporovala, ale boli aj takí, čo hovorili, to nebude úspešné a ľudia o to nebudú mať záujem ale 4200 obcí za 24 hodín a 150 poskytovateľov Wi-Fi pripojenia sa takisto prihlasilo. Chcel by som sa teda poďakovať Európskemu parlamentu, e, ITRE, spravodajcom za všetku ich prácu. Áno, trvalo to istý čas, než sa vytvoril tento e, portál, pretože bolo to poprvýkrát Poprvýkrát komisia organizovala podobnú iniciatívu. My sme nikdy neorganizovali niečo, čo súčasťou by bolo pridelovanie tzv. vouchers, kuponov miestným komunitám. My sme mohli začať až v novembri, keď boli uverejnené a prijaté pozmeňovacie návrhy k príslušnému nariadeniu. A od novembra nám v tom pomáhal aj príslušný útvar pre rozpočet. Takže dnes sme už pripravení. A ďalšia vec. Ten systém bude rásť v tom zmysle, že sa budú pridávať nové funkcionality. A Veríme teda, že bude možné uspokojiť potreby miestnych e, komunít a dnes sa to musí diať, zmestiť do rámca 120 miliónov eur, ktoré boli vyčlenené v rámci existujúceho finančného rámca na e, Wi-Fi pre Európu. Ale my už sa upierame svoj zrak aj do ďalšieho finančného rámca a veríme, že budeme môcť v tejto veci pokračovať aj na základe získaných skúseností a feedbacku spätnej väzby od miestnych e, samozpráv, od obci. E, teraz krátke video. Uh, video sometimes better than many words. Myslím si, že niekedy video povie viac než veľa slov. Záverom mi dovolte povedať, aj vzhľadom na to, čo sa deje v súčasnosti, táto sieť Wi-Fi e, je e, bezplatná pre občanov, občania neplatia e, nič a tie údaje poskytujú verejné orgány. Takže na toto takisto netreba zabúdať. A pokiaľ ide o spätnú väzbu od zúčastnených strán, od rôznych združení, ako aj prívržencov, myslím si, že by bolo dobre, keby sa to e, všetko stalo aj súčasťou už dnes fungujúcich národných e, Wi-Fi sietí. My sme začali v tomto smere už rokovať s talianskými, nemeckými orgánmi, ktoré sú pripravené začať štrukturálny dialog. Nám veríme teda, že sa nám podarí vytvoriť prepojenie medzi jednotlivými obcami, miestnymi komunitami pri rešpektovaní individuálnych práv občanov. Neviem, pani predsedajúca, či teraz e, by nemal pokračovať môj kolega, ktorý vypovedal niečo o implementácii, e, ktorý má na starosti práve VP. Ďakujem, pani predsedajúca, vážení členovia, dámy a páni. E, chcel by, nie, nie k tomu veľmi čo dodať, vy ste už počuli aj videli tie zásadné veci a pokiaľ ide o implementáciu, e, v posledných mesiacoch sme sa snažili e, všetko zabezpečiť, ale nebolo to až také hladké, ako ste videli na tom videu, že všetci sa usmievajú, vrátanie starostov. E, to, čo sme včera spustili v rámci predbežnej registrácie e, a to by malo vyústiť do jednoduchej aplikácie, ktorá by mala byť sprístupnená 15. maja. To všetko si vyžadalo, vyžadovalo značnú prácu, e, intelektuálne aj materiálne zdroje. Bolo potrebné riešiť mnohé rutinné problémy, ale sme radi, že ten systém e, skutočne funguje a urobíme všetko preto, aby sa tak stalo aj v budúcnosti. Pre e, parlament je veľmi dôležité, že ten systém, ktorý sme vyvinuli, má širokú geografickú distribúciu v rámci daného rozpočtu. Cieľom je zabezpečiť e, minimálny počet tých voucherov, kuponov pre jednotlivé členské štáty, konkrétne 15 a takisto treba zabezpečiť, aby žiadny členský štát v tomto kole nemal pridelených viac než 8 e, e, týchto voucherov Cieľom je e, zabezpečiť, aby všetky členské štáty mohli e, ťažiť alebo mať prospech e, z tohto programu, z tejto siete VIP pre Európu. A Cieľom je jedna Wi-Fi sieť pre celú Európu, ktorá by zabezpečila e, roaming, ako aj prepojenie s partnermi, ako o tom už hovoril kolega Viola. O tom sa v v súčasnosti diskutuje. Je to ďalšia, e, komplexnejšia vývojová úloha pre ITčkárov a veríme, že od budúceho roka bude možné to všetko zrealizovať. E, potom, ako už v prvom kole budú tie prvé vouchere viesť k reálnym registráciám a využívaniu systému. E, rozpočet umožní, aby sme pokryli okolo 6 až 8 tisíc e, obcí. Vieme, že za 24 hodín by sme v podstate už mali e, vynaložiť polovicu doteraz vyčleneného rozpočtu, ale my veríme, že v budúcnosti e, budeme aj v súčasnosti s parlamentom v súvislosti s rokovaniami o tomto programe schopní dosiahnuť e, ďalšie financie. Ďakujem veľmi pekne za túto iniciatívu. Dúfame takisto ako vy, že sa ďalej rozšíri kolega Torino, to je veľmi aktívny spravodajca na túto tému. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Dobré popoludne. Včerajší deň mal byť veľmi významný, významný deň, ktorý by sa mal zapísať červeným písmom do kalendára, ale mám pritom zmiešané pocity. Ja vysvetlím prečo. My Všetci vieme, aká je táto iniciatíva dôležitá z politického aj symbolického hľadiska. Pokiaľ máme ešte nejaké pochybnosti, 4200 obcí, ktoré sa prihlásili hneď prvý deň, to je dostatočný dôvod na rozptýlenie akýchkoľvek pochybností. Eh, niekto by to mohol označiť za fantastický deň, že to je úžasne rýchla práca, a chcem sa poďakovať každému v tomto parlamente za veľkú rýchlosť, ako bol tento návrh prijatý, aj za trialog s komisiou a radov. Eh, ten trialog bol priestorom pre nájdenie tvorivých riešení. A v rámci jediného trialógu sme vyriešili to, čo mnohí tvrdili, že nie je možné vyriešiť. A tým sme vytvorili obrovské očakávania medzi občanmi členských štátov. Ako sa nám to podarilo? E, myslím si, že to e, spočíva v tom, že sme zabezpečili pragmatický a jednoduchý prístup prostredníctvom voucherov, e, tých kuponov, ale nie je mi jasné, prečo by malo trvať až 18 mesiacov, aby sa nainštalovali zariadenia potrebné na to, aby, tých, aby tie dostupné financie mohli byť skutočne použité. Myslíme si, že E, ten rozpočet, ktorý bol pôvodne plánovaný, sa e, doteraz znížil a e, my sme takisto zaviedli systém s jedinou autentifikáciou, s jediným prístupovým portálom. To všetko ste videli na tom videjku. Ale my sme na videu videli iba ten registračný portál ten už, fun- ten už existuje, ale to ďalšie neexistuje, neexistuje zatiaľ. Autentifikácia a preto hovorím, že blahoželám vám. Som veľmi rád, že registrácia sa začala. Som veľmi rád, že 4200 obcí sa už prihlásilo. A je veľmi dôležité, že máme aj podporu týchto starostov, ale eh, to nie je eh, program Access, je to program financovania Access prístupu eh, pri rešpektovaní miestnej rozmanitosti. Na tom videu to bolo jasne znázornené. Ešte stále je toto všetko potrebné dobudovať. Nemôžeme ľudí z klamať, nemôžeme eh, nejak oslabiť ich nádej. A verím, že v budúcnosti na to dostaneme viac zdrojov. Ja viem, že v mojej krajine už existujú nejaké programy, do ktorých boli vložené niektoré štrukturálne e, peniaze a v mojej krajine existujú už teraz Wi-Fi systémy, ktoré používajú autentifikáciu a ktoré by mali záujem pripojiť sa k tomuto programov. Napríklad 5G e, sieť tu na parlamente, to je takisto niečo, čo sme v minulosti nemali. Takže chcem sa poďakovať napriek všetkému. Ďakujem. Pán Zoriňo, za vaše jednoznačné a úprimné vyjadrenia. A teraz otváram priestor pre skupinu. Ďakujem veľmi pekne komisii za túto iniciatívu, z ktorou vyšla pred nejakým časom. Myslím si, že to bolo veľmi dôležité. Ďakujem aj Karlosovi Zoriňovi ako spravodajcovi, lebo my sme skutočne hovorili o tom, ako zjednodušiť niektoré riešenia, ako zvýšiť ich dostupnosť pre obce na miestnej úrovni. Ďakujem veľmi pekne za tento fantastický štart. Je až neuveriteľné, koľko obcí prejavilo záujem o účasť na tomto projekte, na tomto programe. Ďakujem veľmi pekne za všetky informácie, ktoré sme dostali o tomto projekte a ďakujem aj za ten krátky film. Je to veľmi dobré, na, e, ako, e, na presadenie tohto programu. Ale mám dve otázky. Ako môžeme reálne uh, vyhodnotiť implementáciu tohto projektu po určitom čase jeho realizácie. Je totiž veľmi dôležité vedieť viac o samotnej implementácii, ako aj o technických parametroch a o tom, ako by mohol program zmeniť postoje ľudí, ich pripravenosť využívať internet na, vo verejných priestoroch ich obcí. A tá druhá otázka súvisí s budúcimi aktivitami. Máme totiž 120 miliónov eur na tento projekt. Myslím si však, že keď hovoríme o digitálnych otázkach a budúcom európskom rozpočte, je nevyhnutné vyhodnotiť, či nie je potrebná akási mobilizácia. Myslím si, že my sa snažíme e, primeť miestne samozprávy, aby prijali niečo nové, aby vytvorili pre svojich občanov nové možnosti. A ako povedal Carlos, v budúcnosti budeme hovoriť aj o osobitných technických parametroch 5G e, týchto verejných priestoroch. Takže aký je váš názor na to a ako by podľa vášho názoru mohol Európsky parlament podporiť tieto iniciatívy v diskusiách o budúcom európskom rozpočte? Ďakujem. This wonderful project is actually about equality Ďakujem veľmi pekne. Takže je dôležité, keď sa pozrieť na, e, pozrieme na reakcie občanov, odkedy sme e, zrušili roaming to naozaj zasahuje do každodenného života e, bežných ľudí. Mali sme 200 registrácií, to je vynikajúci výsledok a naozaj ma veľmi potešilo e, toto videjko, kde boli tak muži ako aj ženy, ale e, čo je dôležité je elektronické zdravie a to je bezpodmienečne nučné, pretože máme stále viac ľudí, ktorí potrebujú tieto zdravotné služby alebo musia pri pristúpiť k týmto službám a sú vylúčení, takže potrebujeme e, túto e, rozlišovať. Mňa by zaujímalo, keby sme sa to zakladali na tom, že kto prvý príde, ten prvý bude obslúžený, e, keby sme sa obr- či dosiahneme všetky obce, vidiecké obce, či máme mechanizmus, kde bude možné vstúpiť a vidieť, kto je e, dnu a kto je vonku, ako práve povedal môj kolega. Toto je záležitosť tiež zdrojov, keď už máme také akcie, ktoré je potrebné spustiť. Ako môj priateľ, môj priateľ povedal, ako zabezpečíme, že budeme mať na to dostatočný rozpočet a že budeme mať na to vhodné personálne a finančné vybavenie a ja by som sa chcela poďakovať kolegovi za jeho prácu, ktorú vy, vykonal, eh, pokiaľ ide o tento prístup Portugalsku, pretože keď je to internet pre ľudí, keď je to internet pre každého, keď to nie je internet veci. Toto je naozaj veľmi dôležitý kus práce a ja by som sa chcela veľmi pekne poďakovať Karlosovi za tú implementačnú fázu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Tereza, za tvoje pripomienky. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Áno, ďakujeme pekne aj za túto informáciu o najnovšom vývoji. Ja som bol jeden z týchto tieňových spravodajcov aj pán Zorinio povedal, že to trvalo dlhšie, ako sme si želali, E, nie je to zodpovednosť len komisie, je to holý fakt. No 2000 plus to je nádherné číslo a to naozaj oprávňuje že to bola celosvetová iniciatíva a berie to vietor z placha tí, ktorí mm, nereagovali a neboli o tom upovedomení, ale my budeme mať tisícky, tisícky obci, ktoré budú sklamané a toto je tiež si vyžaduje určitú komunikáciu zo strany komisie z, nastra, z našej strany, pretože občas si budú myslieť, že oni majú tie najlepšie dôvody, ako by sa o to prihlásili a nedostali to. Jeden z takýchto dôvodov, povedzme, eh, povedal by som, že neponáhľajme sa príliš. Uh, pretože máme úspech, áno, ale my sa stále zameriavame na ten počet um, <clears throat> prihlášok a e, koľko uh, koľko je tam prostriedkov. Prosím, vráte sa na výbor a pozrime sa na implementáciu. E, ja si pamätám, keď sme zahájili túto diskusiu, bolo tu veľa poslancov, pol, veľa pol, politických skupín, ktorí boli zdráhaví, neochotní. A keď sme povedali, že toto možno považovať ako... Set Impuls. Takže možno to považovať za impuls a potom vzrastie aj chuť na digitalizáciu obci. Nemôžeme to urobiť na európskej úrovni za členské štáty. Čiže to bude taký impuls a môžeme to rozanalizovať a toto by sme mali merať. Takto by sme mali merať úspech. Toto nie sú len individuálne projekty, aby sme zabezpečili, že to, pôjde, že to povedie k takej lavíne, že sa e, kompletne zmení celé okolie. E, videli sme napríklad obce, ktoré sa neprihlásili a potom to nedostali a potom také e, obce, ktoré sa prihlásili a čo doč, dočiali a, a niekto potom pozbiera naozaj všetky peniaze, ktoré má v rozpočte obca, aby získal to isté. Teresa hovorila o roamingu, ja súhlasím s ňou, ale roaming sa musí robiť na európskej úrovni, ale toto môžeme robiť na vnútroštátnej úrovni. Takže naozaj by bolo pomerne nešťastné, keby sme nezačali s týmto plánovaním a keby sme nepokračovali eh, v rámci viacročného finančného eh, rámca, lebo nám vyšlete nesprávny signál pretože už keď tu máte tieto žiadosti, tak potom je tu aj chuť pokračovať. Takže keď ten impuls bude správny a potom poviete, áno, my sme tu, prišli s európskou pridanou hodnotou, potom môžeme o tom diskutovať, ale nie skôr, pretože my to nemôžeme ho- hodnotiť podľa prihlášok, ale podľa tej, toho rozdielu, ktorý sme dosiahli. Ďakujem veľmi pekne za túto správu. Ja viem, že ste do toho vložili veľmi veľa práce. Ja sa veľmi teším, že sme ju mm, vydali a naozaj gratulujem k tejto práci, ale najprv sa pozrieme na výsledky a potom sa vráťme k tejto diskusii, pretože e, inak to nebude v poriadku. Ďakujem. Grazie, grazie. Áno, ďakujem pekne. Teraz má kolega, pán, slovo pán kolega Silikiotis. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel čo najsrdečnejšie poďakovať predstaviteľom komisie za e, túto mm, prezentáciu. Myslím si, že je to veľmi dobrý začiatok a srdečná vďaka aj pánovi Zoriniovi, pánovi spravodajcovi za GUE. Môžem povedať, že my sme to podporovali, túto iniciatívu Wi-Fi hneď od počiatku a um, pre nás je prioritou, aby toto prepojenie mm, existovalo najmä pre tie krajiny a pre regióny, e, ktoré to môžu dobre využiť a ktoré sú veľmi vzdialené. Teda toto všetko súvisí s vysokými nákladmi a preto je dôležité, aby sme to dokázali využiť a tieto vzdialené a drobné regióny tie by práve mali z toho profitovať a mali by na základe toho vyrovnať tie vysoké náklady. Takže ako je to stanovené v rozpočte, môžeme to aj geograficky vyvážiť. Dôležité je, aby sme dosiahli čo najväčšieho verejného prospechu a aby sa to dotklo všetkých sociálnych vrstiev. Preto je toto prepojenie tak dôležité. A ja sa pýtam, tie žiadosti sú sú z ktorých členských štátov, zo všetkých. No a potom ešte jedna vec, ktorá bola problematická v tomto návrhu. My sme to už viackrát opakovali na výbore alebo aj v diskusiách so e, spravodajcom. To nariadenie, ktoré teraz predložila komisia, teda, že sa bude postupovať podľa toho, kto prv príde, ten prv bude obslúžený. Nuž, keď máme takéto pravidlo, tak sa musíme postarať o to, aby všetci kandidáti mali rovnaké e, podmienky. Aké opatrenia ste zaviedli, aby VUCčky z toho mohli priamo profitovať a že je to dostatočné, pretože my tu máme aj obce, ktoré nemajú možno tieto prostriedky a možno, že musia začať na tých prácach, na žiadostiach. Takže aj takéto niečo by ste mali zohľadniť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Martin má slovo. Ja mám jednu základnú otázku. Skutočne blahoželám k tejto iniciatíve, ktorá umožňuje všetkým európskym občanom dostať sa rýchlo k informáciám digitálnym spôsobom. To je dobre, ale mňa zaujíma otázka verejného zdravia toho, či by bolo možné rozšíriť túto iniciatívu aj o otázky súvisiace so zdravotníctvom, pretože to by malo naozaj veľmi veľký dopad na ľudí. Uvažovali ste aj o tom? Keď už k tomu nie sú žiadne ďalšie otázky, tak by som sa opäť obrátila na pána Violu a pána Verlana. A ja by som tiež chcela vyjasniť ešte jednu vec. My si naozaj vysoko vážime to, čo sa v tejto oblasti udialo, ale samozrejme záležitosti možno vždy vylepšiť. Aj keď je to pozitívna práca, vždy sa dá kde i tu niečo vylepšiť. Takže prosím, nech sa páči, môžete zareagovať na dané otázky. Ďakujem veľmi pekne za tieto otázky a ďakujem všetkým poslancom, ktorí sa vyjadrili. Ja sa pokúsim zodpovedať tie otázky v tom poradí, akom boli položené. Pán Zorinio, um, Naozaj sme veľmi motivovaní jeho odhodlaním, jeho motiváciou, pokiaľ ide o tento program. Áno, aj my by sme chceli, aby tento program bol spustený hneď potom, čo toto bolo v oficiálnom žurnále publikované. Áno, pôvodne to bolo dohodnuté na jún, ale potom tie peniaze sme obdržali až v novembri. No a samozrejme, to sa nedalo už zmeniť. Ďalšia vec je, že to nie je len portál. Teraz máme portál, ale za tým starým IT systémom, ktorý bol vyvinutý na to, aby sa riadili granty, ktoré sú poskytované komu nám na výmenu týchto poukážov a tak ďalej. Takže to bolo pomerne komplikované. Takže chápeme jeho frustráciu a jeho frustrácia je aj našou frustráciou, pretože my sme to tiež chceli mať za dva mesiace. Nuž, ale bolo to komplikované a ukázalo sa, že to bolo dôležité. Ale teraz tá dobrá správa. Dobrá správa je, že táto záležitosť, že táto sieť existuje a teraz to môžeme poskytnúť mnohým, mnohým E, obciam a komunám. Bude to závisieť od rozpočtu, ale systém už je spustený, takže e, toto je veľmi dôležité aj do budúcnosti. No a keďže máme 18 mesiacov, ale toto je maximálna doba na implementáciu Wi-Fi, ale je to trošku aj odpoveď pánu Siliky Otisovým, keď hneď od prvého dňa táto obec nebude pripravená, pretože tie technológie sú nové a oni sa v nich nevyznajú, tak sme chceli poskytnúť tomuto tejto obci trošku viac času, aby to nainštalovali. Dobre, ale teda keď sa dohodnú, že to nainštalujú počas jedného týždňa, tak tá, tá poukážka bude e, platiť e, jeden týždeň. Čiže aby sa s tým vysporiadali aj tí, ktorí majú trošku viacej problémov s tou novou technológiou. No a ešte jeden prvok, ktorý je veľmi dôležitý, keď chceme, aby tento systém fungoval, keď mm, E, čiže keď je niekto v jednej Wi-Fi, môže e, v rámci roamingu ísť aj do e, iného Wi-Fi, čiže táto registrácia, toto login bude rozpoznané. My by sme chceli, aby to bolo čo najjednoduchšie, pretože inak by sa nám to komplikovalo ešte okrem toho, aké je to komplikované na začiatku a čo už pre tú obec je komplikované. Čiže my chceme zabezpečiť, že keď je niekto zaregistrovaný a zalogovaný, tak táto registrácia môže byť, e, teda je to tá istá syntax pre registráciu kdekoľvek inde. Toto bude viac či menej automatické. Nie je to úplne automatický roaming, ale dôvodom toho je aj to, že tento Wi-Fi systém nepodporuje podporuje e, roaming, takže to nie je ako telekom. Sú tu technické obmedzenia a keď to chceme urobiť, tak by sme museli od obci požadovať ďalšie náklady, takže my chceme financovať tento systém Wi-Fi, ale e, to by nemalo predstavovať ďalšiu záťaž pre tieto obce. Čiže tá užívateľská registrácia by mala byť pripravená kdekoľvek v Európe. Samozrejme, hľadíme aj do budúcnosti už s výhľadom na 5G, tak ako povedal pán minister Bonin, už v skutku je to tak, že mm, e, trošku odpoveď e, pani Telisia. Áno, hľadíme do budúcnosti a dnes ešte nemôžeme diskutovať o tom, čo bude potrebné urobiť v ďalšom viacročnom finančnom pláne. Tu musíme počkať na návrhy komisie, ale už sme videli, že je tu záujem, aby sa to pohybovalo smerom e, využívania jednoduchých nástrojov. A áno, áno, ja hovorím o tých datách, ktoré máme dnes. To sú tie registrácie, ktoré máme dnes, ale to znamená teda, že po 24 hodinách po otvorení e, portálu tam bol veľká, veľká, veľký dopyt a nie je to e, hamba. Musím povedať, že to sme mali, tomu sme mali napomáhať my. Za normálnych okolností je to úloha regionálny alebo miestnych orgánov, ale nevidím dôvod, prečo by sme nemohli spolupracovať. Čiže v budúcnosti samozrejme, ak okrem Wi-Fi bude tu ešte možnosť 5G, eh, v tých Mm, v týchto mm, spoločnostiach, ako napríklad e, tie e, komunity e, nemocničné, takže tu bude takáto možnosť pomáhať týmto miestnym komunitám. No a tiež dúfam, že tento úspech nám umožní hovoriť s členskými štátmi za iných podmienok. Napríklad niektoré členské štáty spočiatku boli veľmi proti tomu a mm, aj tie, ale väčšina týchto požiadaviek o registráciu zase pochádza z týchto, e, z týchto krajín. Takže tie členské krajiny, ktorí boli proti, by sa mali nad tým zamyslieť a nemali by sme byť proti, ale spolupracovať. Áno, túto implementáciu budeme hodnotiť, pokiaľ pôjde o, o E, nalogovanie a bude tam veľmi veľa technických parametrov, ktoré bude potrebné rozanalizovať. K tomu, čo povedala pani Griffin, áno, toto je jeden z tých problémov, že musíme pomôcť týmto e, e, obciam, aby poskytovali tieto služby, verejné služby, čiže tam bude jasne hodnotenie ex post. No a my zabezpečíme, aby to v týchto procesoch bola zachovaná transparentnosť, aby sme naozaj ohodnotili, čo je súčasťou tohto programu. Keď to porovnáme e, s rozpočtom Európskej únie, tento CF rozpočet je príliš malý, ale je to taký symbol voči spoločnostiam a táto demonstrácia 24-hodinová vzbudila veľký záujem. Ehm, no a e, samozrejme, že my tu nemôžeme jednoducho povedať, že vyskočíme z metra a povieme, že je to úžasný úspech. No áno, môžem povedať, že my sme takéto niečo neočakávali. My sme po 24 hodinách neočakávali 4100 prihlášok, kde sa tieto obce prihlásili do 24 hodín, ale to je to sú údaje, ktoré musíme zvážiť. Samozrejme, ja nerobím závery, áno, bude to veľká výzva tieto poukážky porozdávať, rozdistribuovať, no, ale bola to intenzívna 10-mesačná práca softverového programovania a teda musíme sa tomu ďalej venovať, ale bude to súvisieť aj od budúcnosti eh, viacročného finančného rámca Ehm, no, nechcem za, robiť závery, ale jedna taká úvaha nie parlamentu, ale tým členským štátom, ktoré nám na začiatku tohto viacročného eh, plánu povedali, že eh, peniaze nebudem, nie, nie sú potrebné vkladať do digitálneho rozvoja, pretože tí, čo tam vložili tých 8 miliard, tak to bolo e, Zlé sa mýlili, ale tí, čo to povedali, že tu nie je potreba zo strany obci, nuž e, úprimne povedané, pozrite sa, e, Pozrite sa na tieto dáta za posledných 24 hodín milili, milili sa tí, čo hovoria, že najprv musíme počkať, či toto bude fungovať, či budeme vedieť účinne distribuovať tieto poukážky. Áno, áno, to musíme dokázať, že tento systém funguje. Ja nemôžem teraz povedať, že dnes už je to obrovský úspech. Nie, to by nebolo, to by nebolo múdre, ale ja len chcem povedať, že na základe tých údajov, ktoré máme dnes, to vyzerá slubne. Pán Silikiotis, tieto tieto poukážky sú pre tie obce, ktoré sa prihlásili k tejto e, Wi-Fi. Áno, čiže my sa budeme obraciať na tie obce, ktoré za, za bežných okolností nie sú tak v centre, tak povediac. Zároveň, ako môj kolega Vilan vysvetlil, máme tu určité schémy, ktoré majú zabezpečiť, že bude existovať aspoň minimálna geografická distribúcia v rámci členských štátov. Samozrejme, nemôžeme každú poukážku preverovať, pretože to by bol hrozne náročný proces, komplikovaný zbytočne, ale musíme si to ešte prediskutovať aj v parlamente. A Nakoniec sa o tom aj diskutovalo a čo sa teraz navrhuje, je taký najjednoduchší systém, ktorý poskytuje aj určité garancie. Ide o to, aby sme zabezpečili maximálnu viditeľnosť a transparentnosť. Takže dokumentácia je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Máme aj helpdesk. Včera boli rozdelené aj príslušné kódy. Sme k dispozícii 24 hodín. Čiže helpdesk je k dispozícii a no, tam dokážeme zodpovedať na všetky vaše otázky. Ak by nastal nejaký problém, a teraz samozrejme priznávam sa, že už teda e, niečo také môže nastať, že nebude dosť tých poukážok pre nás. Nemyslím, že toto by mal byť problém. E, teda, asi by nebolo seriózne, keby som sluboval nejaké peniaze, ktoré teda ešte nemáme, ale budeme sa snažiť aj s miestnymi orgánmi, aj tou cestou, ako navrhuje pán Zorino, nájsť partnerstva. Čiže dá sa využiť naša infraštruktúra IT a náš systém poukážok, takže pracujeme spoločne, hľadáme prostriedky, aby sme mohli e, vyfinancovať tú zvyšnú časť voucherov. Takže potrebujeme tie poukážky. Ak sa uberieme touto cestou, tak ďalší krok bude ten, že budeme hovoriť s eh, národnými orgánmi, s miernymi miestnymi orgánmi v rámci členských štátov, tiež sa bude hľadať pomoc. Čiže potom pôjde o to, aby sme sa aj zamysleli a samozrejme treba to správne načasovať a treba viesť náležitú debatu. A odvíja sa to samozrejme aj od jazočného finančného rámca. Ďalšia otázka, ktorá doznala pán manemp. Hm, Wi-Fi je temer v dispozícii už v každom dome, respektíve každej domácnosti. A samozrejme aj pri tomto sa musia rešpektovať príslušné európske pravidlá o žiarení. Teda tí, ktorí sú predajcovia takýchto zariadení, musia rešpektovať jednak európske, ale aj vnútroštátne pravidlá, ktoré sa týkajú elektromagnetickej radiácie, teda vyžarovania. Ďakujem pekne. Nazdávam sa, že tým sme dospeli k e, dobrému záveru. Dnes sme zvyknutí na takéto komplexné odpovede od kolegov, keď ide o meritum veci a práve si myslím, že je ozaj veľmi dobré, že takto úzko spolupracujeme. Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujeme všetkým rečníkom a verím, že budeme na tejto téme ešte spoločne ďalej pracovať. Ešte raz ďakujem. Takže teraz budeme pokračovať ďalším bodom programu a je to nariadenie o ENISA, teda agentúra pre kybernetickú bezpečnosť EU o zrušení nariadenia EU 526-2013 a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti. Nech sa páči, máte slovo pani Angelika Nibler. Nech sa páči, môžete začať. Ďakujem pekne za slovo. Vážení kolegovia, som veľmi rada, že sme dnes tu a hovoríme o téme kybernetickej bezpečnosti. Chcem povedať, že toto je vlastne výmena názorov a samozrejme pripravím potom aj ten materiál príslušný a ten sa dá preložiť. Takže pokiaľ ide o návrh komisie, je veľmi dobrý. A je dobré, že komisia vôbec prišla s takýmto návrhom. A je dobré, že tu komisia predstavuje nejakú stratégiu, ktorá sa týka kybernetickej bezpečnosti. A jednak tu máme to, to nariadenie, a potom je tu aspekt kybernetické bezpečnosti. Tiež sa mnoho pozitívnych vecí už urobilo. Hovoríme o podpore digitálnej spoločnosti, digitálnej ekonomiky a tak ďalej. A ak existuje dôvera v bezpečnosť tohto produktu a tých procesov, ktoré sa ho týkajú, potom ten návrh, ktorý máme pred sebou, o kybernetickej bezpečnosti je nesmierne dôležitý. Zoberme si teda smart riešenia, inteligentné riešenia, smart mesto, smart doprava a tak ďalej. Takže v tomto všetko musíme zohľadňovať aspekt bezpečnosti. Ľudia by mali mať možnosť ubezpečiť sa o tom, že neexistuje problém, pokiaľ ide o riziko nejakej špionáže alebo hackerských útokov. Takže keď sa zameriame aj na tie dôležité aspekty, ktoré sa tu spomínali v uplynulých dňoch a na to, čo sa stalo, nakoniec e, pred pár dňami v Nemecku prebehol tiež hekerský útok a e, hovoril sa o tom, že to je ruská hekerská skupina, ktorá chcela získať prístup k citlivým informáciám ktoré sa týkali Brexitu a rokovaní o Brexite Bieloruska, Ukrajiny. Všetky tieto citlivé informácie, ktoré by mali byť e, naozaj dôverné a je to... Určite poznáte aj e, ten prípad, že e, bola bábika napojená na internet a všetko teda sa zaznamenávalo, čo sa dialo v detskej izbe a potom to sa vysielalo cez internet. U nás to bolo stiahnuté e, z trhu v Nemecku, ale všetky tieto prípady hovoria o tom, čo sa stane napríklad teraz títo výrobcovia čipov v USA, že napríklad aj v týchto čipoch boli bezpečnostné medzery. Takže to, čo tým chcem všetkým povedať, že je to mimoriadne dôležitá téma, ktorou sa zaberáme, zaoberáme a keď sa nám nepodarí vytvoriť také systémy, aby sme sa postarali o bezpečnosť, tak všetko, čo budeme vyvíjať a všetky naše myšlienky nebudeme môcť implementovať do digitálneho sveta. A čo mi ešte dôležité, máme tuto v Európe veľmi silný priemyselný základ a myslím si, že aj vzhľadom na kybernetickú bezpečnosť by sme sa na medzinárodnej úrovni mohli dopracovať k vedúcej úlohe, ale pot- budeme potrebovať k tomu ten správny právny rámec a dúfam, že toto sa nám podarí vzhľadom na tento Cyber Security Act. Takže k tomu návrhu komisie niekoľko pripomienok. Tento návrh je rozdelený do dvoch veľkých všetkých oblastí. Ide predovšetkým o agentúru INESA, EMISA a ide potom o certifikáciu v členských štátoch, ale aj na európskej úrovni. Teda začala by som s ENISou. Ako iste viete, vážení kolegovia a kolegyne, v Atenách a Eraklione sme zaviedli EMISu. Toto je teda agentúra pre bezpečnosť sieti a informácií. No a ja som eh, mala možnosť sa o tom podrobnejšie poinformovať. To je vynikajúco pracujúca agentúra s expertmi, ktorí odvádzajú vynikajúcu plácu, prácu. ENISA je malá jednotka, ktorá má 80 zamestnancov, v budúcnosti by malo byť 120. Otázka je, ako ENISu posilniť. Kemis, komisia navrhuje, aby ENISA dostala stály mandát, čiže by to bola stála a trvalá agentúra. Ďalší návrh je, že by sme túto agentúru posilnili tak ľudskými ako aj finančnými zdrojmi. Toto možno len uvítať. No a myslím si, že zo strany parlamentu by sme mali postupovať ešte ambicioznejšie. E, to navýšenie na 120 zamestnancov, to je málo. Myslím si, že by táto agentúra si zasluhovala aspoň 500 zamestnancov a tiež by som vám chcela pripomenúť, aký veľký počet expertov je týchto jed, vnútroštátnych a národných agentúrach pre počítačovú bezpečnosť. v Francúzsko má asi 500 zamestnancov, keď sa pozrieme na zamestnancov vo firmách, tak možno konštatovať, že to sú desiatky až stovky zamestnancov, ktoré sa zaoberajú touto témou, ktorá má vysokú prioritu. Teda na základe tohto by som chcela povedať, že musíme konštatovať, že ENISA je veľmi dobre etablovaná agentúra, je potrebné ju rozšíriť, má úžasný potenciál, pokiaľ ide aj o spoluprácu, koordináciu, ale zároveň si myslím, že vzhľadom na čísla, ktoré som práve predniesla, musíme byť realisticky, teda musíme zabezpečiť, aby sme e, to neprepískli, pretože s e, Enisou je to tak, ako s malým dieťaťom. Musíme dbať na rozvoj e, tejto agentúry, a tento rozvojový proces je naozaj mm, pozorovateľný. Nechceme e, členským štátom zobrať ich kompetencie, ale musíme vybudovať veľmi silnú e, ENISu, veľmi silnú agentúru. Pokiaľ ide o tú spoluprácu, to vidno v tomto návrhu a tiež aj pokiaľ ide o certifikáciu, to všetko ešte podrobnejšie prediskutujeme, keď bude správa už predložená No a teraz druhá vec, certifikácia. Vážené kolegyne a kolegovia, v rôznych vypočutiach tejto tematike sme mali aj vypočutie expertov. Je tu veľmi veľa otvorených otázok a som vďačná za vaše odpovede, aj pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti. Predstavy sa tu veľmi rôzne a nemali by sme sa zamerať len na výkony a produkty, ale mali by sme sa pozrieť na takú celú životnosť týchto zariadení, keď hovoríme o certifikácii. A tiež by sme mali túto definíciu nakoncipovať zo široka. Ale keď budeme mať takúto širokú definíciu, tak v tomto návrhu by sme sa mali venovať aj prioritizácii, pretože pokiaľ ide o tieto IoT zariadenia, tie nemožno certifikovať zo dňa na deň, takže musíme to prioritizovať a preto aj tieto postupy musíme dobre naplánovať. Ale pani predsednička, toto je prvýkrát, keď máme možnosť o tomto diskutovať. Toto nie je len taká téma, to je dôležitá téma, tak mi dovolte dohovoriť. Takže certifikácia, to je dôležité, či to bude povinné alebo dobrovoľné. K tomu tiež by som navrhla prístup na základe rizika, po zhodnotení rizika. By to mohlo byť teda buď už dobrovoľné alebo povinné. Bude to závisieť od toho rizika, ale očakávam, čo povedia kolegovia. No a potom sú tu rôzne úrovne bezpečnosti s rôznymi požiadavkami. Aj o tom možno ešte podiskutovať, o tejto disku, de, definície. Čiže tie predstavy sú rôzne a tu by som sa tiež tešila, keby sa k tomu kolegovia príslušne vyjadrili. Čiže pri tejto certifikácii a emisii je dôležité, aby sme zabezpečili, že budeme mať dobrú štruktúru riadenia a pre mňa je mimoriadne dôležité, aby sme využili know-how a expert expertízu členských štátov, ako aj expertízu priemyslu, pokiaľ ide o certifikáciu. Na to bude potrebný aj priemysel, ktorý vyvíjajú a riadia tieto procesy a preto eh, pri tomto Cyber Security Act musíme zabezpečiť, aby sme spolupracovali aj s priemyslom, ako to urobíme, či tu, tu budú rôzne možnosti, teda ja najprv vyčkám na pripomienky kolegov, tým som sa dopracovala k záveru záveru mojej prezentácie. Ďakujem veľmi pekne aj tieňovým spravodajcom. To bola naozaj veľmi zaujímavá spolupráca a teším sa aj na túto diskusiu a rozpravu. Ďakujem veľmi pekne. Kolega Nibler. Ďakujem pekne, pani kolegyne Nibler. Naozaj ide o veľmi dôležitú tému a asi stalo sa to aj preto nechať troška dlhší čas rečničke. Slova pán Tomašen. Ďakujem za slovo a ďakujem aj za to, že nechávate priestor pre rozpravu, keď ide o takúto dôležitú tému. Ďakujem pani Nibla za jej úsilie, ktoré nám prezentovala dnes. Naozaj to poskytuje veľmi dobrú základňu pre ďalšiu diskusiu a nakoniec eh, myslím, že táto dobrá tvorivá atmosféra pretrvá až do konca. Ako bolo povedané, tento návrh pozostáva z troch častí. Prvé dve sa týkajú úlohy agentúry ENISA. Naozaj môžeme zablahoželať komisii k tomuto návrhu, že tento návrh má za cieľ posilnenie ENISA, teda agentúry ENISA, ale okrem toho, ak to mám jemne povedať, nie je to až také ambiciózne. Takže Čiže keď z 80 eh, sa zvýši na 120 počet zamestnancov, oni si to v poriadku, ale teraz ich je 80, hej? Ale na druhej strane, Máme 600 e, vo francúzskej agentúre, 800 v nemeckej a tak ďalej. Je normálne, aby národné agentúry boli 10 alebo 12 krát väčšie, pokiaľ ide o počet zamestnancov, než keď si zoberme takú ústrednú európsku agentúru. Vo vzťahu k kybernetickej bezpečnosti by sme si asi mali gratulovať. Hej? Čiže otázka, či by sme mohli e, rovnako dobre zorganizovať e, celkovo tú kybernetickú bezpečnosť pre komplet, celú Európu. V prípade kybernetického útoku mm, je tu viacero členských štátov, ktoré dokážu zladiť, zorganizovať svoju reakciu aj na európskej úrovni. To by bolo želateľné teda, pretože v opačnom prípade každá krajina si pôjde po svojej línii a bude bojovať sama o život a to nie je ideálny stav. Takže akú má v tomto všetkom úlohu Enisa? Popri tom, že sa predkladajú správy kolegiu komisárov, ale aj Európskemu parlamentu nakoniec, a v krajiny ako Francúzsko, Izrael, Singapur, tie aj majú agentúry, ktoré sú priamo podriadené premiérovi alebo prezidentovi krajiny a nie jednotlivým ministrom. Faktom je, že to, čo stojí pred nami, je potreba prekonať ten egocentrizmus jednotlivých členských štátov, ktoré vytvárajú veľmi silné agentúry doma a okrem toho vravím, je tu ešte egocentrizmus jednotlivých týchto odborných služieb, ktoré nie sú ochotné zdieľať informácie s ostatnými. Takže toto treba prekonať, treba zdieľať informácie. A ďalej, či už by certifikácia bola dobrovoľná alebo nie, sme za to, aby bola dobrovoľná, ale sú tu aj také zainteresované strany, ktoré zastávajú názor, že by to malo byť len dobrovoľné, a, ale že by sa malo e, viesť úsilie smerom k celoeurópskej certifikácii. Takže to, čo platí v jednej krajine, by bolo uznávané aj v iných krajinách. Ale sme aj mimo. V USA, v Koreji a tak ďalej. Preto môžem povedať, že je tu dobré spoločné chápanie toho, že je tu potreba posilniť túto agentúru ENISA a môže to prispieť k lepšej úlohe kybernetickej bezpečnosti v Európe, aby to bolo lepšie než to, čo máme teraz. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolega. Slovo má pán Tadarovský. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ja by som chcel poďakovať pani spravodajkyni za jej vyjadrenia ku téme security, pretože táto téma naozaj je veľmi významná. Vieme, že tu je kriminálne prostredie, útočníci a to je prostredie, proste sú tu sily, ktoré sú prerastené do nášho systému, ale je to realita každej sekundy nášho života. Samozrejme, že spoločnosť sa musí brániť, pretože prípadný útok na niektoré informačné systémy môže byť ozaj nebezpečným útokom na samotnú spoločnosť ako takú a na jej integritu. Ako pani spravodajkyňa povedala v tých dvoch častiach, tak najprv k tej prvej chcem povedať, že treba posilniť agentúru a doga, doba je veľmi dôležitá, aby tá agentúra sa stala takou, ktorá bude mať stály mandát a bude posilnená personálne aj finančne, pretože v podstate, keď sa pozrieme na mnohé materiály, ktoré sú aj tu u nás prejednávané na výbore, tak prichádzajú ďalšie a ďalšie úlohy, ktoré bude musieť riešiť táto agentúra. Európsky systém presvedčení o tom, že je potrebné ho budovať na základoch, ktoré už v jednotlivých štátoch existujú, aj keď sú dosť rôznorodé. V niektorých štátoch je to vybudované mohutne aj do, personálne dobre vybavené, v iných štátoch len vznikajú tieto agentúry, ale tak ako je to bežné v informačných systémoch, účinnosť pokrytia účinnosť a pokrytie, to je často väčšie u diversifikovaných systémov, než u prísne centralizovaných systémov. Keď si povieme, že ENI sa bude jediným tým obranným systémom Európy, mám obavu, že by sme to nezvládli ani personálne, ani z hľadiska operatívnosti NIC ako takej. A pravdepodobne by to ani neprešlo cez členské štáty. Takže tu bude dôležitá rovina čo najväčšej spolupráce a využitia existujúcich skúseností členských štátov. Čiže bude potrebné nájsť veľmi kvalitnú spoluprácu a túto si pestovať. A toto, tu vidím hlavný úkol pre Enisu. Otázka je, do akej miery by mala mať Enisa svoje vlastné operatívne úlohy, ale toto ešte zrejme bude predmetom diskusie. Ja si nemyslím, že by mala byť z hľadiska operatívy príliš zaťažovaná. Pokiaľ ide o koordináciu ENISA by mala poskytovať koordinácie cestov národných kontaktných miest a tam by sa mohlo pomáhať so vzdelávaním a so šírením informácií a ako už bolo povedané, tá koordinácia by bola z úrovní členských štátov. Pokiaľ ide o certifikáciu, myslím, že to bude veľmi komplikovaná debata, pretože budeme narážať na určité záujmy priemyslu a súkromných spoločností, čiže je to zložitejšia téma. Myslím si, a som zastanca podobne ako aj pani spravodajkynia, že tento systém by mal byť skôr založený na dobrovoľnej certifikácii a certifikácia by mala byť založená na veľmi prísnej analýze rizík a na zvažovaní toho, kde je čo nevyhnutne nutné a práve prístup e, zvažovania rizík je ten, kde si môžeme vziať vzor zo Spojených štátov. Tam práve hodnotenie rizik je veľmi zásadného významu pri takýchto systémoch. Myslím si, že aj využitie, teda maximálne využitie zapojenia priemyslu, skúseností e, s medzinárodnými normami toto by malo byť ozaj veľmi zásadné pre vytváranie certifikačných štandardov, noriem, pravidiel, ktoré by mali ísť práve touto cestou. Tak ako som už mal tú čest niekoľko správ s pani spravodajkyňou Nibler realizovať v uplynulých rokoch, som presvedčený, že aj teraz je ten základ veľmi dobrý a teším sa na ďalšiu spoluprácu s ňou. Verím, že táto správa posunie celoeurópsku veľmi zložitú matériu, ktorá sa týka témy kybernetickej bezpečnosti, že ju to posunie dopredu. Je to dôležitá téma a mali by sme sa náležite venovať. Ďakujem ešte raz. Ďakujem. V prvom rade by som chcel povedať, že som bol veľmi rád, že som mohol spolupracovať s pani Neberovou aj s ostatnými tieňovými kolegami a myslím si, že sa nám podarilo pracovať na rôznych dimenziách, z ktorých kľúčový význam má kybernetická bezpečnosť. Ale je to, je pravda, že tu máme ešte mnohé e, také nedoriešené miesta, ale boli identifikované aj ďalšie dimenzie, ktoré s tým súvisia e, predovšetkým spotrebitelia. Všetci vieme, čo sa môže stať v súvislosti so spotrebiteľmi, ktorí sú do istej miery ovplyvnení ovplyvnení. Najväčšia výzva spočíva v tom, že Um, nie všetci sa pozerajú na to rovnako, alebo o tom rovna, hovoria rovnako ako my v rámci nášho výboru ITRE. Tam totiž sú niektoré iné pohľady, uhly pohľadu, môžu to byť uhly pohľadu uh, súvisiaci s kultúrou, alebo proste nikomu na tom e, vôbec nezáleží. Čiže uh, musíme identifikovať tieto slabé ohnievka reťaze. A musím povedať, že už teraz uh, je potrebné docieliť nacieliť významnú zmenu kultúry, mentálneho nastavenia a je potrebné, aby sme práve riešili tie najslabšie ohnevká reťaze. To bola prvá poznámka. Po druhé, myslím si, že bola odvedená dobrá práca a mož, mohol som to a, e, a, e, riešiť aj z hľadiska otvorených zdrojov, ale musím povedať, že e, sme navštívili Enisu a myslíme si, že sú veľmi vecní, stoja nohami pevne na zemi a snažia sa splniť svoje ciele. Problém je v tom, že nám je jasné, že by bolo dobré mať nariadenie, ktoré by bolo platnosti po dlhú dobu a ktoré by významne posunulo e, kybernetickú bezpečnosť. Ale problém je v tom, že tá situácia sa o 3-4 roky zmení. Sice technológia môže pokročiť dopredu, ale aj rizika budú vyššie. Zároveň Ehm, nie všetci v rade sa budú snažiť dosiahnuť tú úroveň, e, na, o ktorú ide aj nám. Takže je možné, že by sme mali zaujať prístup, ehm, postupný prístup po jednotlivých etapách a musíme si stanoviť, čo chceme dosiahnuť v ďalšej etape. Musíme teda vytvoriť systém, ktorý je pevný a ktorý povedie k E, k reálnemu zlepšeniu kybernetickej bezpečnosti. Kolegovia už o tom hovorili a ja som takisto za permanentný mandát a významné posilnenie Enisy, ale neviem na akú úroveň, lebo som si istý, že e, sa všetci zhodneme na tom, že to všetko závisí od toho, aká bude úloha Enisy v rámci novej legislatívy. Musíme sa najprv sústrediť na to, či to bude dobrovoľné alebo povinné. Ale nie som si celkom istý, keby to bolo povinné, či sme na to pripravení. Musíme teda začať od dobrovoľného, ale ak áno, áno, tak sa musíme zaoberať otázkou zodpovednosti, spolahlivosti. Ehm, je našou úlohou definovať eh, produktové skupiny. E, máme na to dostatočnú kompetenciu, alebo máme to robiť nejakým demonstratívnym spôsobom, alebo mali by sme definovať to, čo má strategický význam. Mimochodom, my nehovoríme iba o IT, pretože je možné heknúť systém aj cez napríklad hodinky vášho decka e, alebo cez televízor. A jedna vec, ktorú by sme mali posúdiť, je pozitívna motivácia. Keby som ja ako spotrebiteľ videl, že niečo má označenie EU a keď toto označenie vydá napríklad Enisa, tak malo by to splňať e, pri najmenšom minimálne normy. A mala by sa zvýšiť moja istota, že je bezpečné kúpiť si tento produkt. Takže musíme pracovať aj na regulácii a na tom, aby sa e, spotrebitelia vedeli lepšie orientovať. Čiže e, toto som chcel povedať, ale je tu celý rád ďalších otázok, ktorých zodpovedanie nie je ľahké treba zabezpečiť tú primeranú eh, rovnováhu, vyváženosť a eh, verím, že sa nám podarí eh, nájsť to správne znenie ustanovení. Samozrejme, mohol by som o tom hovoriť oveľa, oveľa dlhšie. Pán Dalunes, zelený. Ďakujem. A ďakujem aj spravdajcovi za tento prvý návrh spravy. ENISA je veľmi dôležitým aktérom v oblasti kybernetickej bezpečnosti a je dôležitá aj z hľadiska tých stavebných kameňov. Prvým stavebným kameňom je stabilita. Je potrebné, aby sa bola vnímaná ako permanentný dlhodobý partner, preto by mala mať trvalý mandát. Okrem toho by to mala byť organizácia, ktorá sa pozera dopredu, je perspektívna a zabezpečuje také veci, ako je security by design a podobne. Takéto opatrenia by sa mali realizovať prostredníctvom jednoduchých opatrení a mal by ich realizovať personál, ktorý je dobre platený a primerane kompetentný. E, takisto je potrebné, aby sa prostredníctvom tohto systému zabezpečila vyššia dôvera spotrebiteľov v produkt a aby sa predišlo komercionalizácii takých produktov, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko. E, a, prípadné normy musia zabezpečiť e, dostatočnú flexibilitu prihľadajúcu na a umožňujúcu zohľadniť technologický pokrok danej oblasti. Um, Ehm, e, tu je potrebné, aby e, spotrebiteľský tovar e, nebol nebezpečný z hľadiska jeho používania. Je teda potrebné, aby zvyšila ich bezpečnosť. Tejto otázke sa v návrhu nevenuje dostatočná pozornosť a toto je príležitosť na to, aby sa to prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov stalo. Ďakujem. E, viem, že niektorí z vás trošku hovorili trocha dlhšie, takže zobrali čas iným. E, e, táto etapa, v ktorej v súčasnosti žijeme, teda tento, tieto naše časy, to je kybernetizácia spoločnosti, kybernetické útoky, to sú veci, ktoré nás čoraz častejšie zamestnávajú. Deje sa to neprestávajú tajne. Minulý týždeň sa zaznamenal celosvetový škandál, pretože milióny e, eur sa stratili v fiskálnych daňových rajoch. Boli to celé milióny, ktoré sa stratili na tajných účtoch. Ehm, a to sú veci, ktoré sa predtým nikdy v takomto rozsahu nediali. To všetko sa deje pomocou tak povediac nevinných aplikácií prostredníctvom Facebooku. A pokiaľ ide o digitálnu e, dôvernosť alebo dôvernosť digitálnych údajov, myslím si, že toto je veľmi dobrý príklad, pretože skutočne to pred nás skladie otázku, kto je vlastne za tým škandálom, ktorý rozvíril Snowdown, eh, Snowdon, eh, akým spôsobom sa dejú všetky tieto podvody. Občania by to všetko mali vidieť, majú na to právo a tento jav je potrebné zastaviť. Eh, je to niečo, čo je veľmi dôležité z hľadiska slobody a demokracie. V práci novinárov, e, e, tá vďaka práci novinárov sa odhalujú tieto škandály, je potrebné sa im poďakovať. Musíme si ale položiť otázku, aká je nezávislosť tohto sektora, aké rizika sú pred nami v našom každodennom živote. Toto sú veci, ktoré ľudí bežne znepokojujú a musíme sa snažiť e, tieto služby oslobodiť od ich abstraktného charakteru, aby ľudia vedeli, čo sa deje. Európska únia je v tomto smere veľmi dôležitá, ale predsa neodpovedá na konkrétne obavy a problémy občanov v tejto oblasti. Ehm, e, to oznámenie komisie nie je dostatočne jasné, e, pretože hovorí sa tam o Enise, o jej cieľoch, o jej operačných schopnostiach, o certifikácii, o kybernetickej bezpečnosti, o mandáte ENISY, ale ja si myslím, že by sa tam malo hovoriť konkrétnejšie a koordinovaným spôsobom o kybernetických útokoch, ku ktorým dochádza v celej Európe e, je teda nevyhnutné, aby sa zabezpečila aj prostredníctvom NIC prevencia týchto uh, kybernetických útokov ale s tým, aby nebola ohrozená individuálna sloboda a dôvernosť údajov. A nakoniec, pokiaľ ide o certifikáciu, je podľa mňa nevyhnutné mať celoeurópsku certifikáciu a ENISA by so všetkými partnermi mala spolupracovať, nemala by sa zameriavať iba na niektorých partnerov, aj s cieľom chrániť spotrebiteľov. Preto si myslíme, že pokiaľ ide o povinnú alebo dobrovoľnú certifikáciu, to závisí od kategórie produktov. Pokiaľ ide o citlivejšie produkty, tak tam by sme mali uvažovať o povinnej certifikácii. A e, myslím si, že v tomto smere má ešte komisia vystavený Biankošek a pani Nibler za svojou prácou určite prispela k tomu, aby sa toto prázdne miesto zaplnilo. Ďakujem veľmi pekne. A teraz prejdeme k odpovedi. E, teda Thank you very much and thank you very much, Angelika. E, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Angelika, za nielen za prezentáciu, nielen za opis, predstavenie tohto, kyber, teda tohto balíčka kybernetickej bezpečnosti, ale o tom, čo treba prakticky urobiť na dosiahnutie našich cieľov. Poprvé, podľa mňa je veľmi dôležité posilniť agentúru ENISA, pretože všetci vieme, že iba ENISA môže posilniť zaangažovanosť eh, zainteresovaných eh, subjektov. Toto je veľmi dôležité a preto je potrebné, aby sa vytvoril aj nový model výmeny informácií o prípadných incidentoch. Toto je jediný spôsob, ako sa dozvedieť o schémach, o spôsoboch, akým, akými k týmto útokom tokom dochádza, čiže treba to analyzovať. A zároveň treba analyzovať aj rizika. Riešenia by mali byť založené na prístupe, e, ktorý vychádza z možných rizik. S týmto cieľom musí byť ENISA schopná zhromaždiť veľké množstvo údajov a navnúť riešenia. Ďalší bod sa týka e, systému certifikácie. E, pokiaľ ide o tento systém, myslím si, že mali by sme spočiatku uvažovať o dobrovoľnej certifikácii s perspektívnou povinnou certifikáciou. My tu hovoríme o bezpečnosti, hovoríme o nás, hovoríme o biznise a táto povinná perspektíva by mohla byť veľmi dôležitá. Súhlasím s tým, že certifikácia by mala vychádzať z potrieb trhu a potrieb eh, priemyslu odvetví. Neexistuje jedno riešenie pre všetkých a napokon eh, mali by sme využiť túto príležitosť aj na diskusiu o eh, gramotnosti, o kybernetickej bezpečnosti. To je takisto kľúčová otázka. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Niekedy sa zdá, že keď hovoríme o nejakej európskej agentúre, tak je to ako zátrosť za to, že sa obetuje všetko, čo sa týka toho osobného rozpočtu. Ale máme pred sebou ozaj aj obavy, ktoré sú rozsiahle a týkajú sa občanov. Nakoniec sme svedkami toho, že sa často aj hovorí o porušení e, bezpečnosti a takéto prípady sa potom e, využívajú a zneužívajú. Napríklad ten Posledný prípad je ozaj veľmi vážny prípad z Facebooku z USA. Európa teda potrebuje také nástroje, ktoré umožnia efektívne bojovať proti kybernetickým útokom. Predovšetkým, keď hovoríme o týchto závažných otázkach, ako treba o automobiloch, ktoré sú auto, autonómne, alebo ako sa všetko možné dá riadiť cez internet. Proste E, vieme, že keď sa na to nebude patrične prihliadať, môže to stáť mnohé ľudské životy. Takže by sme mali byť schopní predvídať aj určité scenáre budúcnosti a hľadať technické možnosti, ako adekvátne reagovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slova pani Pilar de Castillo. Ďakujem. Včera večer Angelika Nibler a ja sme boli na debate, kde jeden z rečníkov povedal, že nie je pochyb o tom, že kybernetická bezpečnosť bude e, v nastávajúcich desiatich rokoch veľmi vážnym problémom. Ale milil sa. To bude problém celý náš život, nielen 10 rokov. Pretože, to, pretože keď už stále sme temer, temer stále sme online, tak je to permanentný problém. Samozrejme, že pokiaľ ide o ENISu mandát, kompetencie a potreba prostriedkov a tak ďalej. Myslím, že e, áno, súhlasím s tým, čo bolo povedané, ale pokiaľ ide o určenie priorít, treba, to, tie si treba stanoviť veľmi správne. Keď tí, ktorí fungujú offline, e, sú akoby mimo reality, ale tí, ktorí sú online, tí sú vlastne vystavení permanentnému riziku. A sú povedzme aj tieto problémy ozaj veľmi aktuálne. Jednak je tu problém certifikácie a treba poskytnúť flexibilitu. Treba vedieť správne stanoviť priority a ako bolo povedané, aj Federika to povedala, bez toho, že by sa robili veľké úpravy zo strany regulátorov, aby boli treba permanentné, treba byť práve že flexibilný. flexibilný. Takže treba nájsť správny pomer medzi prioritami a flexibilitou. Takže toto treba riešiť permanentne, pretože oblasť kybernetickej bezpečnosti v nastávajúcich desiatich rokoch nebude až teda po desiatich rokoch niekedy, že by sa dopracovala k priorite. Ona dlho bude prioritou. Ďakujem. Posledný vymúračník, pán Marta, nech sa páči. Ďakujem. Pani Nibler položila dve otázky. Aká je priateľná úroveň bezpečnosti a predovšetkým, aká je úloha NSI? E uh, Uro, aká je akceptovateľná úroveň bezpečnosti. Myslím si, že som si mohol vypočuť od niektorých kolegov, že by bolo dobre vychádzať z dobrovoľného a nie zo záväzného charakteru. Ale ja si kladím otázku, prečo? Pokiaľ nebudú mať členské štáty ten, tento, túto povinnosť certifikácie, tak ich nemôžeme prinútiť, aby navzájom spolupracovali. Nie žiadneho dôvodu, aby krajina, ktorá má vysokú úroveň bezpečnosti, ako je Francúzsko a Nemecko, kde vo Francúzsku sú stovky expertov na bezpečnosť, majú e, certifikované laboratória, môžu robiť rôzne testy. Takže aj tieto majú už teraz možnosti. E, technické možnosti. A nemôžeme hovoriť, že by to malo byť dobrovoľné. V celej Európe sme navzájom prepojení a pokiaľ dôjde ku kybernetickému útoku, tak to je e, útok proti všetkým, proti bezpečnosti nás všetkých. Preto je nevyhnutné, aby sme e, povinne eh, ustanovili istú úroveň ochrany bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti. Žiadajú to aj občania. Pred dvoma mesiacmi ma moja banka informovala, že moja eh, karta, moja eh, automatická, teda moja platobná karta bola zneužitá niekým, kto z nej urobil nejaké nákupy v Bankoku. A je potrebné, aby sme mali bezpečný systém e, kybernetickej bezpečnosti, musíme mať minimálny systém na európskej úrovni alebo referenčnú hodnotu, referenčnú normu e, e, pretože Spojené štáty a Čína majú systémy certifikácie, ktoré sú na vyššej úrovni než naše systémy. A Číňania a Američania potom získajú trh v oblasti kybernetickej bezpečnosti na úkor Európy a na úkor bezpečnosti v Európe. Uh, takže je nevyhnutné, aby sme mali takú úroveň spolupráce medzi členskými štátmi, ktorá by umožnila posilniť bezpečnosť a posilniť fungovanie ENISY. Aké má teda funkcie, aké poslanie má ENISA? Je potrebné položiť túto otázku a treba vyčleniť aj primerané prostriedky. A vidím, že um, mi už naznačuje Patricia, že by som mal skončiť, ale pokiaľ ide o peniaze, ktoré sú vyčlenené na ENISu, je potrebné, aby sa navýšil tento rozpočet a pokiaľ by ENISA potrebovala tisíc pracovníkov, tak ich treba treba dať tisíc a pokiaľ by to nešlo, tak e, škodíme sami sebe. Teraz dáme slovo predstaviteľke e, komisie DG Connect. Ďakujem veľmi pekne za udelenie slova Európskej komisie. Ďakujem aj za komplimenty, ktoré tu odzneli vo vzťahu k, nášmu, k tomuto návrhu. Uh, E, myslím si, že v zásade by bolo veľmi dobré, keby sme dnes e, identifikovali body, v ktorých sa zhodujú e, postoje Komisie Rady a parlamentu. Pokiaľ ide o Eniso, vidíme tu súlad medzi e, týmto stanoviskom, ako aj stanoviskom členských štátov, ktorý, to, to, ktorým ide o silnejšiu permanentnú agentúru. E, Eh, Európska komisia eh, vytvorila potrebné predpoklady na to, aby ENISA mohla plniť svoju úlohu eh, táto úloha dostáva veľkú podporu a Diskusie v rade sa v súčasnosti čítajú predovšetkým certifikácie ako aj spolupráce. E, myslím si, že to je veľmi dôležité, pretože členské štáty si uvedomujú veľkú úlohu NSI v prípade veľkých incidentov. Táto agentúra by mala mať jasne vymedzenú poslanie, aby sa neprekrývala s eh, podobnými agentúrami na úrovni členských štátov. E, my nechceme, aby bola konkurenciou týchto národných systémov, práve naopak musí vychádzať z toho, čo už bolo vytvorené a musí spolupracovať aj so sieťou príslušných agentúr v členských štátoch. Myslím si, že to jasne vyznelo z diskusí na tomto fóre. A pokiaľ ide o certifikáciu, členské štáty zhodne e, tvrdia, že je potrebné zabezpečiť inkluzívny systém, ktorý je transparentný a zabezpečený proti riziku. Myslím si, že aj toto je predmet ďalších rokovaní. Podľa komisie ten systém nami navrhovaný je dobrovoľný. To znamená, že tí, ktorí sa pripoja prostredníctvom svojej schémy, tak e, táto schéma sa, pre, sa stáva záväzná. A toto je teda, e, tento samoregulačný systém nebol do nariadenia zahrnutý. A pokiaľ ide o možnosť záväznej záväznej certifikácie, tak e, pán Trlička hovoril o postupnom prístupe podľa jednotlivých etap. E, my e, smerujeme k tomu, aby sa systém stal v istom bode povinný. V článku 147 sa hovorí o potrebe hodnotenia zhody e, v oblasti kybernetickej bezpečnosti. To znamená, že už dnes existuje možnosť, aby sa niektoré schémy stali povinné pre určité oblasti. Dôvod, pre ktorý sme my ako komisia nenavrhli takýto prístup, je, že sme nemali dostatočné dôkazy o tom, aký rozsah by mal byť pokrytý a ako, ďalej by sme ma, ako ďaleko by sme mali ísť. Našim cieľom bolo zabezpečiť rôzne stupne istoty a pokiaľ ide o otázku účasti členských štátov a zainteresovaných subjektov, e, o tom prebiehajú diskusie v Rade. Podľa návrhu komisie členské štáty majú dôležitú úlohu pri navrhovaní európskej schémy certifikácie. Navrhujeme vytvoriť Európsku skupinu pre certifikáciu. Prečo to robíme? Prostredníctvom komisie. V opačnom prípade by sa táto úloha len ťažko zvládala. Viacerí z vás hovorili o kompetenciách NEC. Spravodajca hovorí, že spravodajkyňa, že to je dieťa, ktoré je vo vývoji a naozaj dosiahla sa istá úroveň kybernetickej bezpečnosti, ale stále je tu potrebné rásť a robiť viac. A, a je to, ide tu aj o to, akým spôsobom je tento proces riadený. Pokiaľ ide o zainteresované subjekty, podľa návrhu komisie by sa ENISA mala radiť a konzultovať so zainteresovanými subjektami v súvislosti so schémami certifikácie, ale toto je ďalšia vec, o ktorej sa musí diskutovať v rade. E, rada, teda práca v rade na tejto téme postupuje veľmi dobre a ďakujeme za príležitosť hovoriť o tejto problematike s vami. Ďakujem. Aj my by sme chceli poďakovať, my by sme sa chceli poďakovať za tento príspevok. A len pár slov Angele, e, pre Angelu Nieber. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja len veľmi stručne. Ja by som sa chcel kolegyňam a kolegyňam poďakovať za ich prvé reakcie. Pre mňa to bolo veľmi dôležité, najmä pokiaľ ide o tú tému certifikácia, či dobrovoľné, či povinné. K tomu budeme musieť ešte veľa diskutovať, takže máme veľa produktov na trhu, takže toto je dôležité rozhodnúť, či dobrovoľne, alebo Mm, mm, povinne, takže sa musíme o tom ešte porozprávať a teda budeme potrebovať veľmi veľa takýchto zariadení, ktoré budeme musieť certifikovať. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za tieto diskusie. No a čakám vaše pozmeňovacie návrhy. Áno, ďakujem veľmi pekne. My môžeme povedať, že táto správa sa plánuje na 24. apríla 2018 a to je dátum, kedy bude predložená táto správa. Ďakujeme veľmi pekne za túto zaujímavú diskusiu a teraz prejdeme na ďalší bod správa e, na, o e, návšteve nášho e, výboru ITRE do Chile. Tam bolo viacero členov. Konalo sa to 18. až 20. decembra. A teraz by som chcela dať slovo pánu Levandovskému, ktorý by nám mohol poreferovať Mm, o tejto návšteve. E, ešte príde pán komisár, takže áno, ďakujem pekne. My sme mali takúto návštevu v Číle a boli sme dosť obmedzení. E, išlo o túto mm, e, diskusiu z Číle a je to naozaj záujem výro, výboru Chile. Takže my sme navštívili Santiago de Chile, boli tam viacerí ministri Hovorili sme teda o um, Ehm, rôznych otázkach aj na úrovni Senátu a takisto sme o tom hovorili v komisii, v komisii ktorá má sídlo v Santiago. Ehm, cieľom všetkých z nás bolo dozvedieť sa niečo o observatóriách v Čile. Toto je miesto, kde sú e, špičkové observatória s najväčšími teleskopmi, kde pracujú vedci z celého sveta. Takže pre členov delegácie to bolo veľmi zaujímavé. Čile to je krajina, ktorá má stabilný hospodársky aj politický systém. E, je to e, atraktívne aktívna krajina a e, súťažíme my s Čínou aj s ďalšími krajinami o vplyv v Čile. Takisto do veľkej miery sa používajú obnoviteľné energie, solárna ako aj energia vetra. Ehm, tak sme skúmali, pokiaľ ide o rozvoj malých a stredných e, podnikov a e, to, ako je vnímaná EÚ. E, podľa mňa oni vnímajú Európu ako tradičného partnera ešte z imperiálnych čias, z, historických, z historického uhla pohľadu ehm, ale dobrá tímová spolupráca v rámci delegácie si zasluhuje ocenenie a Ďakujem všetkým účastníkom tejto misie. Chce sa niekto ešte vyjadriť k tejto misii? Ak nie, ďakujeme pánovi Levandovskému za túto informáciu a prejdeme k ďalšiemu bodu, ktorý sa týka misie v Ženeve. Od 19. do 21. decembra sme sa zúčastnili na e, fóre pre medzinárodné riadenie kolega Bory, International Governance Forum. Ďakujem veľmi pekne. Ako viete, e, v roku 2017 bola, bolo toto fórum organizované v Ženeve v a ja som bol e, vedúcim delegácie Európskeho parlamentu so silnou podporou Európskej komisie. Bola tam komisárka Maria Gabriel, ktorá bola vedúcou delegácie Európskej komisie. Ehm, konalo sa niekoľko spoločných stretnutí, predovšetkým s mladými ľuďmi, e, ktorí kladli mnohé otázky súvisiace s, s budúcnosťou internetu, Zameriavali sme sa aj na bezpečnosť, ochranu súkromia, slobodu prejavu a fake správy. E, nehovorili tam, tam iba predstavitelia krajín EÚ, ale boli tam aj krajiny zo susedstva. E, stretli sme sa aj s mnohými občanskými Eh, organizáciami, ktoré sú zapojené do procesu rozvoja internetu. Veľa sa hovorilo o slobode internetu, pretože keď sa hovorí o niektorých otázkach e, Afrike, v Afrike alebo v Latinskej Amerike, vyzerá to úplne inak než u nás v Európe. Preto bolo dôležité, že sme si mohli vymeniť názory. Bolo to veľmi užitočné a bola to užitočná skúsenosť tak pre nich, ako aj pre nás. Hovorili sme aj s predstaviteľmi priemyslu bolo totiž jasné, že počas tohto IGF e eh, eh, sa eh, hovorilo o niektorých otázkach, ktoré sú dôležité z hľadiska budúcnosti internetu. Hovorili sme aj o budúcnosti trhu práce, o tom, ako sa bude musieť zmeniť kvalifikácia pracovníkov v súvislosti s um, umelou inteligenciou a so vstupom človeka do týchto procesov. Hovorili sme o otázke neutralite, e, lebo toto bola veľmi dôležitá téma vzhľadom na rozhodnutie orgánov Spojených štátov. A samozrejme hovorili sme aj o investíciách do 5G lebo ako viete, prebiehajú diskusie o tom, že by sme chceli byť lídrami v súvislosti s 5G, pričom Južná Korea predstavila svoje prvé skúsenosti z 5G počas zimnej olimpiády a takisto Japonci takisto v roku 2020 e, budú používať pri letných olympijských hrách 5G. Myslím si, že toto stretnutie bolo veľmi užitočné. Tento rok sa bude organizovať Európsky IGF, bude to v júni v Tbilisi. A pokiaľ by mal niekto záujem sa zúčastniť, dajte mi to najavo, lebo myslím si, že by bolo dobré organizovať Eurodik nielen v rámci EÚ, ale aj v blízkosti EÚ na pozvanie, máme tu pozvanie e, balkánskych štátov, ako aj afrických štátov. Myslím si, že by to bolo dôležité. A napokon hovorili sme aj o niektorých kritických výhradách e, proti IGF. E Myslím, že je potrebné sa lepšie pozrieť na tento model IGF e a pri príprave toho európskeho IGF e by sme sa mali snažiť lepšie zapojiť občianskú spoločnosť ako aj priemysel. Ja teraz hovorím o tom prvom roku IGF, to bolo v roku, teda to bude prvýkrát v roku ten prvý bol v 2017 a nevieme ešte, kde sa to bude konať tento rok. Myslíme si, že e, my vieme, že budúci rok, v roku 2019 sa IGF bude konať v Berlíne, ale nevieme dosť dobre, ako začať pripravať ročné IGF. Preto súčasť posledné snahy zameriavame na podporu Eurodiku v Tbilisi v júni. Ďakujem veľmi pekne pánu Bonimu za tieto veľmi zaujímavé pripomienky. Tá téma je mimoriadne zaujímavá. My sa do toho naozaj veľmi angažujeme. No a teraz by som sa obrátila na ďalšiu e, delegáciu, správa o Rakúsku, ale nevidím tu pána Rubiga, takže budeme pokračovať o, o e, správe zo strany rady pani Pilar, ktorej sa venuje teda Pilar. Mm. Ide tu o e-kodex Pilar del Castillo, teda toto je rámec pre elektronickú komunikáciu. E, toto bolo veľmi dôležité. Začalo sa to v roku 2009, a teda pomerne e, dávno, e, tamer pred desiatimi rokmi. No a tieto záležitosti sa odtedy tak dramaticky zmenili, takže teraz sa nachádzame v úplne inej Eh, situácii Musíme mať rozvoj sieti, rozvoj infraštruktúry pre elektronickú komunikáciu a to je reakcia na potrebu e, pokročilej digitálnej ekonomie a konkurencieschopnosť tejto rozvinutej e, digitálnej spoločnosti. Takže ten, tá hlavná požiadavka je ostra, ochrana spotrebiteľov a a pokrok, takže hlavným Hlavným účelom teraz je, aby sme našli taký regulatórny rámec, ktorý by podporil tie investície, ktoré sú potrebné. Máme asi 400 miliónov eur, ktoré potrebujeme na rozvoj skutočných skutočné potreby vysokokapacitných, vysokorýchlostných sietí, ako aj rozvoj týchto technológií. V tomto zmysle ehm, táto smernica má viaceré, teda dva, dva hlavné prvky, ktoré reagujú na potreby, e, ktoré musíme brať do úvahy e, v rámci tohto rozvoja tým správnym spôsobom. Takže my máme spektrum na jednej strane. Momentálne bol problém e, európskej politike, pokiaľ ide o riadenie spektra a e, najmä pokiaľ ide o tie základné aspekty, členské štáty síce zvázili, zvážili, že spektrum e, bolo, bolo, spada pod subsidiaritou, tu ale sú veľmi zdráhavé mm, a teda sa venovali týmto diskusiám. Vôbec e, tieto diskusie nechceli najprv spustiť, pretože vždy odpoveď bola nie, nie, nie. No a teraz, keď sme sa k tomuto dopracovali, e, k tomuto kodexu, aj spektrum je dôležité. To je to zásadnou časťou e, tejto, tohto kodexu elektronickej komunikácie, ale teraz sa situácia už zmenila, pretože rozvoj za posledné roky v tej digitálnej e, technológii je také, že to hospodárstvo všetko e, je riadené potrebou digitálnej technológie a teda tej základnej infraštruktúry, ktorá je dôležitá, pokiaľ ide o kvalitu, pokiaľ ide o funkčnosť a tak ďalej. A v týchto trialógoch sme dosiahli to, čo my môžeme nazvať dočasnou dohodou, pretože nič nie je v skutku dohodnuté, kým nie je všetko dohodnuté, no ale tá dohoda o tejto časti spektra, môžem povedať, toto môžeme považovať za skutočný úspech Európskeho parlamentu, um, pretože sme naozaj na to tak tlačili, na takýto spoločný eh, rámec eh, riadenia spektier, no potom trvanie licencií, teda to sme nemali spoločnej politiky a teraz máme 20 rokov, 20 rokov, ktoré platia ako právo na využívanie spektra ako minimum čo je naozaj záležitosť, ktorá e, vzhľadom na e, dlhotrvajúce licencie to môže pritiahnuť investorov. No a potom Máme tu viaceré ustanovenia, nebudem sa venovať všetkým, ale toto bolo v tom istom smere, v tých intenciách. Čiže e, tak e, pokiaľ ide o tieto ustanovenia pre elektronickú komunikáciu a kódex, ale aj ten rámec, aby sme pritiahli investície, no a okrem toho, e, čo je nové, a to sme zaviedli v rámci tejto diskusie, e, dokázalo sa, že pred tým, než završíme rok 2020, tieto frekvenčné spektra musia eh, využívať tieto dáta. Čiže mm, eh, Európska únia musí mať eh, tú správnu infraštruktúru, pokiaľ ide o spektra. Na druhej strane keď už budeme mať dohodu o tomto, teraz budeme diskutovať o prístupe k sieti. E, prístup k sieti je, sa tiež sa snaží vytvoriť e, také úpravy, ktoré budú podporovať investície. No takže momentálne sa venujeme diskusii s e, radou, samozrejme aj za účasti komisie a musím povedať, že sme na tej správnej ceste. Určite máme určité problémy, no ale mm, my na tom pracujeme a musím povedať, že máme vynikajúci tým všetci tí tieňoví spravodajcovi aj so mnou a ako spravodajkyňou pán Tošenovský je tu a myslím si, že sme na tej správnej ceste, aby sme dosiahli tú dobrú e, dohodu, aj pokiaľ ide o prístup. Ďalší dialog, ktorý bude, tam predložíme všetky tieto materiály. No ale úprimne povedané, toto je pravdepodobne, musím povedať, jedna z tých najdôležitejších tém v trialógu a ja som sa zúčastňovala za rôznych podmienok, takže naozaj veľmi pekne ďakujem všetkým, všetkým, ktorí mi v tom pomáhali. E, prepačte, toto musím dokončiť. Takže všetkým poslancom, ako aj asistentom sekretariátu ITRE veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, veľmi pekne ďakujem, srdečne ďakujem za tieto informácie. Áno, toto nie je jednoduchá téma. Takže teraz ešte necháme pánu Rubigovi e, čas na vydýchnutie, pretože mm, nie sú tu zodpovední za trialog a ale pán Blanko López tu je, takže obnoviteľné... Ďakujem veľmi pekne. Popri ratifikácii e, tej podpory, ktorú poskytol tento výbor a aj parlament ako taký, v stanovisku, pokiaľ ide o obnoviteľné energie, myslím, že to stalo ozaj veľa energie, e, mnoho energie už od začiatku rokovaní. V podstate sme mali zatiaľ len jeden trialog, ktorý bol úvodného charakteru a každá inštitúcia vyjadrila svoje stanovisko a tým sa vytvoril základ pre rokovania o kompromisoch. Môžeme konštatovať na základe tejto prvej schôdzi, že stanoviska medzi radou a parlamentom sú ozaj veľmi vzdialené. A to týka viacerých tém, treba regulačná bezpečnosť, doprava, autospotreba ehm, a tak ďalej. Či to proste aj prvky, ktoré majú taký spoločný viac charakter, ale pokiaľ ide o tie technické aspekty, napríklad e, stanovenie tej cesty, dnes popoludní sme sa tomu už tiež venovali nakoniec, a hovorilo sa o tom, ako dospieť ku kompromisnému textu v rámci trialogu na budúci týždeň, konkrétne 27. Očakávame, že predsedníctvo príde s nejakým mandátom, ktorý umožní náležite využiť možnosti týchto dohôd. Zdá sa, že predsedníctvo, bulharské predsedníctvo naozaj, podľa mňa určite, teda vykonovalo veľmi kvalitnú prácu a pracuje s veľkým nasadením, ale rozdiely sú, ako som už povedal, značne výrazné. A sú dôležité aj napriek tomu, že máme nové údaje, ktoré boli položené na stôl a komisia vlastne aktualizovala technologický vývoj, ktorý bol zaznamenaný od vtedy, čo sa predložil e, návrh o obnoviteľných energiách, od roku, teda od roku 2014. Týka sa to nákladov a tak ďalej. Ale je tu aj veľká ambícia zo strany rady a preto vlastne sa nachádzame v štádiu určitého prieskumu, skúmame možnosti a aj keď vieme, že sú určité sektory, ktoré sú neochotné využívať tieto obnoviteľné zdroje, a preto potrebujeme mandát s novými návrhmi, aby sme mohli zbližiť svoje stanoviská. Čiže vravím, sme v takom prieskumnom období prieskumnej fáze a predpokladám, že postupíme ďalej. Opakujem, dôležité je oceniť eh, hodnotu práce bulharského predsedníctva, ktoré naozaj prejavil veľký záujem, aby sa tento proces rokovaní ukončil ešte pred záverom bulharského mandátu. Ale momentálne sa nachádzame ešte len v tej prieskumnej fáze a vidím, tie rozdiely v stanoviskách sú ešte značné. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi kolegovi Lopezovi Blanko. A myslím, že téma je naozaj v dobrých rukách pod vašim vedením. A teraz prvnež pristúpime ku posledným dvom aktualizáciám trialogu. Vrátime sa ešte k briefingu o misii v Rakúsku 14. a 16. februára. Viedol ju pán Rubik, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že tá delegácia do Rakúska zavítala v tom správnom čase nebola to síce delegácia predsedníctva, ktoré nás očakáva v nasledujúcich mesiacoch. Bola to cesta do Rakúska aby sme sa pozreli na rámcový program, viacej, a teda nechceli sme diskutovať o viacročnom finančnom e, pláne ani o Brexite, chceli sme sa zaoberať témami, ktoré sú dôležité pre ITRE, Werner Langen, e, e, Stolojan, Zanato, Milinár, Kapel. To boli účastníci a bola to veľmi, veľmi vyvážená delegácia. My sme sa stretli s rakúskym parlamentom parlamentom. A keď sa pozrieme na to, že žijeme v dvoch rôznych svetoch a pre tie obe strany je dobré e, vymeniť si názory, aby sme vedeli, aké problémy existujú na oboch stranách a preto to bolo dôležité aj pre poslancov z Európskeho, teda z Rakúskeho parlamentu a oni by si želali, aby sme sa v takýchto dialogoch stretávali častejšie. E, potom sme sa zúčastnili návštevy v e, Inštitúte pre kvantovú optiku a kvantové informácie Rakúskej akadémie vied, ktorí majú veľmi zaujímavý výskumný pros, e, program. ako povedala Pilar Castillo, digitálny vnútorný trh, tu sme tiež videli už do budúcnosti pretože práve táto kvantová technológia je záležitosťou, ktorá je e, dôležitá pre celý internet, ktorý môže e, revolucionovať a e, preto teda je to, mm, preto sme sa e, zaoberali týmito dôležitými zmenami. Takže toto je digitálny vnútorný trh, ktorý musíme vnímať e, z, tých, z tohto hľadiska. Potom sme boli mm, e, u firmy EMV, to je globálna firma a tu sa viedli mm, globálne diskusie. Máme tu rafinériu a pre nás bolo tiež veľmi zaujímavé pozrieť sa na plynový úzol v Baumgartene, keď si uvedomíme, s akými veľkými množstvami plynu sa tu obchoduje, aké rôzne problémy tu sú v rôznych oblastiach. A tento Baumgarten má 50 uh, uh, kompresorov, to je tu veľa zamestnancov a keď sa pozrieme aj na prenos plynu, ktorý je dôležitý pre e, bezpečnosť dodávok. Potom sme navštívili Austrian Power Grid, e, teda po tom, čo sa tento plyn rozdistribuje. Ide tu o otázky NCOE, Continental Europe. Pre nás je jasné, že tento rakúsky power grid má 3400 kilometrov a má dostatok vedení, má 260 transformačných staníc, takže tu sa hovorilo, že to uzatvorenie 380 kilovatového okruhu je problematický pre Európu a my by sme teda navrhovali, že očakávame iniciatívu zo strany Európskej komisie že takéto povolenia nebudú vydávané na dlhšie ako 3 roky a keď nepríde k zákazu zo strany súdu, tak tento projekt možno považovať za schválený a to by bol obrovský pokrok. A my e, v tomto ohľade očakávame iniciatívu zo strany komisie, aby sa to krylo s našimi cieľmi v oblasti energetickej účinnosti, aby sme mali k dispozícii eh, potrebnú infraštruktúru, aby sme teda mohli poskytovať služby obyvateľstvu. Keď sa pozrieme na eh, to, čo potrebujú o občania, musíme si klásť otázku, či neprichádza k zneužívaniu demokracie. Potom sme diskutovali aj s výkonnými riaditeľmi veľkých priemyselných rakúskych podnikov, viedli sme intenzívne diskusie Máme tu 4400 členov a náš záujem sa zameriaval na vedu, ako to bude vyzerať s FP9, ako to bude vyzerať s energetickou politikou eh, v Európskej únie, či to má byť agresívnejšie. Myslím si, že tie rozhovory boli veľmi dobré. No a posledný deň Stretli sme sa s ministerkou pre digitálne záležitosti, hospodárstvo a malé a stredné e, podniky pani Margarete Schramberg, ktorá e, sama pracovala v Telekome a má na starosti aj obchod, je špecialistkou pre software na digitálnom jednotnom trhu, má na starosti vzdelávacie programy a táto diskusia bola naozaj tiež dobre využitá, dokonca ten čas bol prikrátky. No a teda e, mali sme na čom pracovať. Potom sme boli u riaditeľa na ministerstve energetiky, pán doktor Loš, kde išlo predovšetkým o náš zimný balíček a rôzne priority v tomto zimnom balíku, teda bezpečnosť dodávok energie, potom energetická účinnosť a obnoviteľné zdroje energie. Aj tuto v oblasti obnoviteľných zdrojov sme dosiahli veľkého pokroku a do roku 2030 Rakúsko chce dať dispozícii 100% z obnoviteľných zdrojov, no uvidím, či sa to dá dosiahnuť. Potom sme boli ešte u ministra pre vzdelávanie, vedu a výskum. My sme tiež mm, tlačili na to, aby sme mali zrychlený postup a tuto je cieľom, aby sme ešte pred voľbami pretlačili FP9. Urobíme všetko preto, aby FP9 sme dovtedy pretlačili E, takže dúfame, že sa nám to podarí ešte pred voľbami ukázať obyvateľstvu, kde sú e, tie priority. No a potom sme boli ešte vo firme e, Viedenská energia, Vín energii, tu ide o to, aby mládež sa zaoberala energetikou, aby k tomu dostala v rámci vzdelávania viacej informácií. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za túto informáciu o tejto veľmi zaujímavej návšteve. Takže teraz tu máme ešte tri body, pokiaľ ide o aktualizáciu trialógov. Ja mám jeden bod, k tomu sa vyjadrím neskôr a teraz riadenie. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som eh, podať súhrn tohto e, nariadenia o riadení. Prvý neformálny trialóg sa konal 21. februára a Hovorilo sa tam o jednotlivých pozíciách parlamentu a rady. Hoci sa diskutovalo o konkrétnom obsahu jednotlivých ustanovení, neprijalo sa žiadne uznesenie, pokiaľ ide o samotný obsah. Zdôraznili sme, že parlament dostal silný mandát vzhľadom na silnú väčšinu, na veľkú väčšinu na plenárke. My sme e, konštatovali, že parlament e, kladol dôkaz na vypracovanie dlhodobej stratégie z hľadiska Parížskej dohody, potom stratégiu v oblasti bezuhlíkového hospodárenia, ako aj e, makroregionálna spolupráca. Hovorilo sa aj o priorite energetickej účinnosti, účinnosti a o tzv. gap filler predsedníctvo pod vedením ministra Stankova, ktorý je ministrom pre energetiku, hovorilo o prijatí stratégie energetickej účinnosti. Zdôraznil sa proces iteratívneho procesu medzi komisiou a členskými štátmi v súvislosti s tzv. gap filler. Ehm, od prvého trialógu sa konali dve technické schôdze boli prediskutované viaceré články nariadenia, boli do veľkej miery finalizované. Ešte ďalšie tri technické schôdzky sa uskutočnia pred e, ďalším trialogom, ktorý sa bude konať 26. marca, čiže toto všetko postupovalo v súlade s časovým plánom. chcem... Príme, že sa postupujeme, posúvame celkom dobre z hľadiska tých technických aspektov. Máme tu ešte dva týždne, pokiaľ bude k dispozícii písomná forma. Ale členské štáty na tom pracujú. Určite ešte potrebujú nejaký čas, pretože ten ďalší trialóg má byť koncom apríla a myslím, že to vyzerá slubne najmä pokiaľ ide o možnosť ďalšieho, rýchlejšieho pokroku, ale dôležité je, že máme ten silný mandát e, z parlamentu. Je dôležité, aby sme boli ambiciozni a naozaj ide o veľmi dôležité, aby sme pretavili ten Paríž do reality. Je to ešte bitva, ktorá nás čaká, aby sme ju úspešne dotiahli do konca. Ďakujem. Ďakujeme pekne a blahoželáme k tej práci, ktorú ste už vykonali. Naozaj e, máte podobné problémy ako kolega López Blanko. Ďalej, aktualizácia k trialogom. Pani Grostet bude hovoriť o programe rozvoja v oblasti obranného priemyslu. Ďakujem pani predsedajúce. Prvý trialog sa konal, bol to e, trialog, ktorý bol venovaný priemyselnému rozvoju v oblasti obrany. Eh, ja som samozrejme mohla využiť mandát, ktorý mi zveril eh, parlament. Eh, sprevádzali ma dvaja kolegovia, spravdajcovia z rozpočtového výboru a výboru pre zahraničné záležitosti. Samozrejme, konalo sa to počas bulharského cenníctva. Dohodli sme sa, že rokovania by sa mali čoskoro ukončiť, aby bolo možné e, dosiahnuť, že už 1. januára 2019 nadobudne účinnosť príslušné nariadenie. Preto je potrebné všetky predbežné rokovania ukončiť do mája, takže času je veľmi málo a nemôžeme ho strácať. Na prvej diskusie, diskusii sa hovorilo o e, rozpočte, hovorilo sa o oprávnených a neoprávnených subjektoch o oprávnených a neoprávnených aktivitách. Názory boli značne rôznorodé, pretože parlament by sa chcel e, vyhnúť presúvaniu položiek v rámci e, programu. E, zasa rada má úplne opačný názor, pretože pokiaľ sú nevyužité nejaké prostriedky, tak e, rada si želá, aby členské štáty nemohli využívať tieto prostriedky na iný účel. Takže je potrebné tu nadosiahnuť kompromis, pretože tu ide o dva úplne protikladné postoje. E, komisia by mala e, prispieť do, k prijatiu kompromisu. Pokiaľ ide o neoprávnené aktivity, Existuje všeobecné ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že niektoré aktivity nie sú opravnené na pridelenie prostriedkov v rámci tohto programu. Tu sa hovorilo aj o medzinárodných povinnostiach a pokiaľ ide o samotný pracovný program. Parlament sa spýtal, či ide o delegovaný akt pretože komisia samozrejme žiada exekutívny akt, ale tento exekutívny akt nie je dostatočne odôvodnený podľa parlamentu. Je potrebné rešpektovať výsady nášho parlamentu a je potrebné, aby boli uh, poskytnuté všetky potrebné informácie. Uh, Pracovný program komisie nie je celkom presne stanovený a nie je možné, aby sa všetky, respektíve pracovný program tohto výboru nie je celkom presne e, vymedzený. Pokiaľ ide o tie oprávnené aktivity, je potrebné spresniť e, kritéria oproti kritériám, ktoré vymedzila rada. Takisto treba odpovedať na otázku, či sú oprávnené aj tretie štáty. Tu treba odpovedať, že ich oprávnenosť závisí od toho, či splňajú veľmi presne vymedzené kritéria. V súhrnom teda 10. E, apríla by sa mal konať ďalší trialóg. Je potrebné doriešiť mnohé technické otázky ale ak chceme, aby sme to všetko ukončili do mája, tak komisia, teda výbor a všetci musia spolupracovať a konať veľmi rýchlo. Ďakujeme aj za túto správu. A teraz ešte k expertnej väzbe Pocheho Prečítam to ja, tak ak dovolíte. Prvý trialog sa konal 23. februára, potom boli ešte technické stretnutia a bol dosiahnut podstatný pokrok. A pracuje sa na kompromisných návrhoch, pre všetkým pokiaľ ide o to hodnotenie informácií v súvislosti s vyhrievaním a chladením e, v domácnostiach. Ďalej, energetická efektívnosť Ďalej sa venoval trialóg aj včera konkrétne parlament a rada dosiahli určité, určitú zhodu, pokiaľ je o meranie informácie, fakturácie spotrebiteľom aj z hľadiska energetickej efektívnosti. Samozrejme je potrebné ešte venovať väčšiu pozornosť energetickej, energetickej efektívnosti a energetickej chudobe ako témam. A energetická efektívnosť hľadiska cieľov, tam sa hovorí o 35%, ale komisia navrhuje 30%. Takže ďalej podľa článku 7 e, treba hovoriť aj o úsporách energie. Bolo rozhodnuté, že ďalšie kolo rokovaní sa odloží na 16. maja. Dôvod je ten, že neformálna rada pre energiu bude 19. apríla v Sofii a tam ministri budú diskutovať o možnostiach a pozrú sa na tie tri aspekty, tri témy, ktoré sa práve prediskutovávajú. Takže neformálna rada by mala viesť ku dosiahnutiu určitej dohody ešte počas bulharského predsedníctva. Teda do konca mája sa to predpokladá dosiahnuť. Prajeme kolegovi Pochemu veľa úspechov a ďakujem vám všetkým za to, že ste mali dosť trpezlivosti byť tu až do teraz. Chcem pripomínať, že teraz hneď o pár minút, teraz si najprv dáme krátku prestávku, ale potom príde medzi nás pán podpredseda komisie Ševčovič, a budeme spolu diskutovať o otázkach zásobovania plynom. Takže vás poprosím, aby ste tu zotrvali ešte na túto veľmi dôležitú časť dnešnej schôdze. Zatiaľ krátka pauza. Uh, Vážení kolegovia, dámy a páni, výmena názorov s pánom Mar- Marošom Šepčovičom, ktorý je podpredsedom komisie a predsedom Energetickej únie. Tak to je samozrejme veľký rozdiel. Čiže predseda Euró- Energetickej únie a podpredseda Európskej komisie bude hovoriť o veľmi dôležitej téme, o vzťahoch e, s Ruskom a Ukrajinom, e, Ukrajinou z hľadiska e, dodávok plynu. Ďakujem, pán popredseda, za vašu ochotu hovoriť e, na tomto stretnutí, pretože vieme, že otázka dodávok plynu cez Ukrajinu je veľmi aktuálna, dochádza k aktuálnemu vývoju a je to veľmi dôležité aj z hľadiska súčasného ročného obdobia, kedy dochádza k veľkým, veľmi nízkym teplotám a že je takisto potrebné zabezpečiť vykurovanie rôznych verejných školských zariadení, škôl a tak ďalej. Spomíname si na situáciu v rokoch 2006 a predovšetkým 2009, ktorá bola veľmi podobná na Slovensku aj v Bulharsku. Tam e, neboli dva týždne zabezpečené žiadne dodávky plynu a bolo to uprostred e, tuhej zimy. Teraz e, sa nachádzame v podobnej situácii na Ukrajine a chceli by sme pána podpredsedu poprosiť, aby povedal niekoľko slov, slov o politickom aj právnom pozadí tohto vývoja, ako aj o najnovšej situácii, dôsledkoch pre bezpečnosť dodávok plynu do EÚ a opatrenia, ktoré prijala EÚ alebo ktoré EÚ príjme na riešenie tejto situácie. Všetky tieto otázky sú veľmi dôležité pre celý Európsky parlament, ale pochopiteľne výbor ITRE má najvyššiu zodpovednosť za túto otázku. Ďakujeme vám ešte raz za to, že ste sem prišli. Nech sa páči, pán predseda, odovzdávam vám slovo. Veľmi pekne ďakujem. Vážený Ehm, pán predseda, drahý Jerži, ehm, vážení poslanci, dámy a páni, ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie, aby som si s vami vymenil názory ehm, o najnovšom vývoji, pokiaľ ide o dodávky ruského plynu na Ukrajinu. Tento výbor sa zaoberá veľmi intenzívne celým, celou škálou otázok súvisiacich s energetickou úniou. Viem, že toto je téma, ktorá je pre vás veľmi dôležitá a považujem za čest, že som mal viackrát možnosť hovoriť s vami o týchto otázkach vo vašej snemovni. Myslím si, že to je aj vďaka tejto interakcii, že sa nám podarilo z, poukázať na veľmi dôležité prvky, ktoré sú základnými kameňmi energetickej bezpečnostnej architektúry. Prijali ste už nové nariadenie o bezpečnosti dodávok plynu, ktoré umožňuje vyššiu transparentnosť v obchodných dohodách a e, ktorá je základom účinných mechanizmov na prevenciu a opatrenia v čase kríz. Prijali ste aj rozhodnutie o medzivládnych dohodách e, v oblasti plynu, ktoré umožňuje nielen dohodnúť príslušné zmluvy, ale aj dodržiavať európske pravidla. E, takisto sa nám podarilo Eh, dosiahnuť eh, situáciu, aby členské štáty eh, uzatvárali iba také zmluvy, ktoré sú v plnom súlade s európskymi pravidlami. Vaša, práva na stratégii, vaša práca na stratégii v oblasti LNG významne prispela k diverzifikácii našej energetickej scény. Nové terminály LNG mali za následok pokles cien plynu pre našich spotrebiteľov a takisto umožnili krajinám, ktoré boli predtým závislé na jedinom zdroje, zvyšiť svoju bezpečnosť. Takže spoločne pracujeme na všetkých týchto otázkach a takisto e, pripravujeme aj hardware pre našu energetickú bezpečnosť. Tu mám na mysli prepojenia a chcel by som sa skutočne poďakovať za vašu pomoc a podporu budovania prepojovacích e, kapacít, ako aj vytvárania ďalších možností toku plynu do európskych krajín. Samozrejme, mohol by som vymenovať oveľa viac opatrení, ktoré boli prijaté napríklad aj v súvislosti so skladovaním plynu ako výsledok krokov, ktoré sme urobili v minulých rokoch. Myslím si teda, že môžeme urobiť záver, že vďaka našej skvelej spolupráci a vďaka práci Európskeho parlamentu sme sa dostali do oveľa lepšej situácie z hľadiska energetickej bezpečnosti, než v aké sme boli pred troma rokmi. Myslím si, že toto je veľmi dobrý dôkaz toho, že e, pracujeme veľmi konkrétnym spôsobom na energetickej únii. Takisto ste sa e, vydali jednoznačne cestou dekarbonizácie e, vidíme, že e, energetická tranzícia v Európe sa stala skutočnosťou. Napriek tomu musíme dodať, že v strednodobom meradle, aj keby sme splnili všetky naše klimatické ciele, Plyn zostane aj naďalej dôležitým zdrojom energie pre Európu. Je to veľmi dôležitý prvok, ktorý nám umožní vyvážiť e, potrebu energie e, aj vo vzťahu k obnoviteľným zdrojom. Je teda potrebné zabezpečiť spolahlivé dodávky plynu. Dôvod, pre ktorý je to také dôležité, je, že v súčasnosti takmer dve tretiny plynu spotrebovaného v Európe sa dováža zo zahraničia vidíme, že dochádza k poklesu e, domácej produkcie e, a plynu a preto dovoz plynu sa v nadchádzajúcich rokoch bude ešte zvyšovať a z toho najväčší podiel bude tvoriť ruský plyn, ktorý v súčasnosti predstavuje asi 40 Z toho vyplýva, že naše vzťahy v oblasti energie, energie s Ruskom zohrávajú dôležitú úlohu aj z hľadiska našej energetickej bezpečnosti. E, jednoznačne to, čo robíme, nám pomáha znižovať našu závislosť, ako aj zraniteľnosť vo vzťahu k externým faktorom. Ale takisto musíme byť realistami a musíme uznať, že stabilné vzťahy s dovážajúcimi tretimi krajinami majú zásadný význam pre našu ekonomiku. Ukrajina je blízkym a strategickým partnerom EÚ aj v oblasti energie. V roku 2016 podpísala EÚ s Ukrajinou nové memorandum o porozumení týkajúce sa energie ktorý je základom našej spolupráce e, v piatich dimenziách energetickej únie. Začiatkom apríla sa bude konať ministerské stretnutie v rámci tohto nového memoranda o porozumení. Naša energetická spolupráca je veľmi dôležitá. Ukrajina má pozoruhodnú e, e, agendu v oblasti Eh, energetiky a sú tam zdôraznené všetky tie opatrenia, ktoré, sme, eh, ktoré jedna krajina prijala v oblasti energetickej účinnosti, ale aj to, čo vo, vzťahu k Ukrajine urobila EÚ. Eh, e Ukrajina má veľmi dôležitú úlohu ako trasa tranzitu ruského plynu do Európy. Pán Buzek už hovoril o rakoch 2006 a 2009, ktoré ukázali, aké dramatické dôsledky môže mať prerušenie dodávok plynu pre európske krajiny. Preto e, vieme, že v roku 2009 napriek známym výzvam na východnej hranici Ukrajiny tranzitná trasa e, celé tieto roky dobre fungovala a vďaka tejto tranzitnej e, trase sme v Európe mali spolahlivé dodávky plynu, čo významne prispelo k fungovaniu našich ekonomík. Zároveň tento tranzit priniesol aj príjmy nielen pre Ukrajinu, a my vieme, že pre Ukrajinu sú tieto príjmy veľmi dôležité na financovanie reforiem, ktoré sú veľmi dôležité pre budúcnosť ukrajinského ľudu. Nemožno teda pochybovať o tom, že e, napätie, ktoré medzi e, Ruskom a Ukrajinou, ktoré bolo v posledných rokoch ešte zvýšené v dôsledku okupácie Krymu Ruskom, majú svoje dôsledky nielen pre tieto krajiny, ale aj pre Európu. Som si istý, že ste sledovali e, štokholmskú arbitráž. Toto konanie pred štokholmským, štokholmským arbitrážnym súdom viedlo k rozhodnutiam, ktoré sú veľmi dôležité pre dvoch účastníkov tohto sporu, to je Naftogaz a Gazprom. Um, Štokholmský arbitrážny súd si vo svojej vzájomnej dohode zvolili obe zúčastnené strany. Nechcem hovoriť o detailoch tejto arbitráže alebo o časovom rámci tohto konania. Komisia uvítala skutočnosť, že Štokholmský arbitrážny súd vyniesol rozsudky týkajúce sa dodávok plynu medzi Gazpromom a Naftogezom. E, tieto rozsudky sú základom pre obnovenie dobrých obchodných vzťahov medzi Naftogazom a Gazpromom. To sme si mysleli, ale veľmi nás znepokojil postoj e, Gazpromu hneď po vynesení tohto rozsudku, pretože Gazprom okamžite skončil jednak dodávky plynu aj tranzit plynu. Pokiaľ chce ukončiť zmluvu týkajúcu sa dodávok plynu, musí rešpektovať práva a povinnosti oboch účastníkov tohto sporu, ako aj dopad na krajiny EÚ. Myslíme si, že je tak v záujme Gazprom ako aj Naftogazu a v záujme Ruska aj EÚ, aby sa arbitrážny rozsudok rešpektoval. Ešte stále je možné, aby Gazprom rešpektoval tento rozsudok rozsudok a zaplatil 2,6 miliardy amerických dolárov naftogezu. Myslíme si, že tieto právne spory by nemali ovplyvniť tranzit plynu, pretože to by bolo v rozpore so snahou zlepšiť súčasnú situáciu. Ja verím v záujme oboch strán, že sa tak nestane. Komisia je facilitátorom rozhovorov medzi týmito dvoma stranami. V marci bol spustený mechanizmus včasného varovania, ktorý je súčasťou asociačnej dohody s Ukrajinou, čiže poprvýkrát bol spustený tento mechanizmus terorizmus. Ja som viedol bilaterálne konzultácie s ukrajinským premiérom pánom Grossmanom, s, s ruským ministrom pre energetiku pánom Novakom. No takisto došlo k bilaterálnym konzultáciám a e, spustili sme mechanizmus podľa e, príslušných e, ENCO G pravidel. Pokiaľ ide o zmluvu o tranzite, táto platí do konca 2019. Veríme, že najlepšie by bolo čo najskôr sa zapojiť do e, trojstranných rozhovorov, pokiaľ ide o budúcnosť tejto zmluvy. Veľmi dôležitá je e, otázka E, oddelenia unbundling a modernizácie dopravnej siete. Spolupracujeme s ukrajinskými orgánmi a s naftogazom, aby sa dosiahol pokrok v tomto procese unbundlingu. E, sú do toho zapojené aj známe a spolahlivé západné spoločnosti. Energetická bezpečnosť v Európe do veľkej miery závisí od dobre fungujúceho, transparentného a likvidného trhu s energiou. Náš regulačný rámec, vrátanie smernice o plyne, je zameraný na zabezpečenie riadneho fungovania trhu a vyhnutie sa trhovým nerovnováhám. Ehm, preto by som chcel povedať niečo o pozmeňujúcom návrhu k tejto smernici o plyne, o ktorom e, hlasoval váš výbor dnes dopoludnia. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu ktorý navrhla a ktorý predložila Európska komisia v novembri 2017, je vysvetliť, že energetická legislatíva EÚ sa vzťahuje na všetkých prevádzkovateľov plynovodov aj na tretie krajiny. Zabezpečí to, aby všetky plynovody, ktoré vstupujú na územie EÚ, boli v súlade s pravidlami EÚ. E aj predseda Juncker uviedol, že vo svojom prihovore o stave únie, že ide o veľmi dôležitú otázku, predovšetkým pokiaľ ide o aspekt solidarity. Tento pozmeňujúci návrh predložený komisiou e, nebude mať praktické dôsledky pre prepojenia s tretimi krajinami, kde sa už dnes e, v praxi aplikuje legislatíva EÚ, napríklad vo vzťahu medzi Ukrajinou a Slovenskom. Minulý týždeň som bol v Sofii, kde sme hovorili o programe bulharského predsedníctva. Ja viem, že pán predseda bude čoskoro takisto vycestuje do Bulharska a veríme, že eh, vzhľadom na veľkú podporu, ktorú tento návrh dostal vo vašom výbore, sa podarí v rade celý tento proces završiť a pristúpiť e, k trojstranným rokovaniam. Ďakujem vám e, za váš konštruktívny prístup k tomuto návrhu, k tomuto pozmeňujúcemu návrhu a verím, že to prispieje k posilneniu energetickej bezpečnosti v Európe. Ďakujem, pán predseda. Veľmi radi sme si vypočuli vaše názory týkajúce sa súčasnej situácie, pokiaľ ide o e, vzťahy medzi Ukrajinou a Ruskom v oblasti dodávok plynu. Ako viete, my sa veľmi, nachádzame veľmi blízko e, k Ukrajine a e, sme, Ukrajina je pre nás dôležitým partnerom a preto pociťujeme značnú zodpovednosť aj z medziinstitucionálneho, ale predovšetkým z e, medzinárodného hľadiska. E, začneme teda našu diskusiu. Najprv dostane slovo predstaviteľ a koordinátor EU, e, EPP. E ďakujem veľmi pekne za slovo a ďakujem aj vám pán komisár, za to, že sa tak angažujete a že ste prišli aj na zasadnutie nášho výboru. Načasovanie témy je troška nešťastné. Začnem najprv svojim komentárom a potom prídem s otázkou. Moja pripomienka. Žiaľ, nič nového pod slnkom. Videli sme to aj v uplynulých rokoch, kedy ruská vláda využila monopol Gazprom ako politické politický nástroj, politickú zbraň z hľadiska dodávok plynu alebo e, ropy. Vieme, že veľké prostriedky sa prevádzajú aj na naftegaz a pritom e, nie, že začnú platiť, ale sa dohadnú, a, ale v podstate od, prerušia dodávky plynu e, na Ukrajinu práve vtedy, keď e, prišlo, a, taká, prišlo prudké ochranenie ochladenie. A pritom sa Ukrajinci zabezpečili to, čo bolo dohodnuté zmluvne ako dodávky do Európy, ale pritom tie dodávky, ktoré sa týkajú e, e, jej vlastnej krajiny, tam sa to obmedzilo. A napriek tomu, že Ukrajinci platili, tak, tak potom vrátili e, Rusi tie peniaze Ukrajincov a potom im e, uzavreli kohutík. Takže je to využívané ako politický nástroj a pritom akože Ukrajina nie je súčasť EÚ a je taktiež ochotná teda ukázať svoju silu EÚ, samozrejme v inej pozícii, pretože od, z EÚ do ruských e, pokladníc prúdi veľa peňazí. Takže výbor, ako vieme, podporil aj smernicu, ktorá smeruje k zlepšeniu situácie na trhu. A keď toto prejde e, v trialógu aj s radou, tak to posilní pozíciu komisia, aby sa mohla aktívnejšie angažovať pri zabezpečovaní záujmov všetkých Európanov s tým, aby sa zabezpečilo, že energetická politika bude v skutočnosti aj v praxi fungovať. Otázka. Poprvé, ako vidíte e, vývoj ten, tejto smernice, ako to prejde cez radu, alebo v radov v rámci trialógu? Po druhé, ako vidíte, tie obavy kolegov z Talianska, Španielska, Francúzska majú ozaj veľké obavy, že táto smernica do istej miery obmedzí e, súčasné budovanie plynovodov treba do Severnej Afriky. Hoci treba pokiaľ o Libiu, tam sa hovorí o prerokovaní, opätovnom prerokovaní zmluvy, pretože situácia treba v Libii je taká, že nevieme, kto tam velí vlastne. Prebieha tam stále nejaký boj, bojuje sa tam, takže to je to legitimná otázka, aj legitimné obavy kolegov z Južnej Európy, z Južnej Európy o tom, ako budú v súčasnosti platné zmluvy ďalej realizované. Čiže ako, aký to bude mať dopad na tieto zmluvy. Ďakujem. Ďakujem, Krišťanic. Ďalší rečník v mene SND, koordinátor Dan Nika. Ďakujem za slovo, pán predseda. V prvom rade by som rád poďak pozdravil pána Ševčoviča a chcem mu povedať, že nám sa páči ten spôsob, ako komisia riešila túto tému, takú dôležitú tému, teda aspekt energetickej bezpečnosti. Komisia naozaj si uvedomuje vážnosť otázky energetickej bezpečnosti a toto si vážime. Pretože existujú určité oblasti, kde si všívame aj to, že prístup k energii, napríklad k plynu, alebo k elektrickej energii, alebo energiám iného typu, to je vec, ktorá je reálne potrebná, najmä keď klesnú teploty. A preto mu chceme podakovať za to, ako pristupuje k tejto téme a chceme mu vysloviť podporu, aby pokračoval aj naďalej v tomto duchu. Hovorilo sa aj o spoločných normách pre vnútorný trh a, a s, prírod, so zemným plynom a tu je to jasné. Samozrejme je tu záujem mať zmluvu, aby, sa, e, aby existovala teda možnosť predaja z Ruska teda do Európskej únie to plynu a myslím, že to naše posolstvo EÚ bolo počuť veľmi jasne. Ďalej, niekoľko posledných, pred niekoľkými týždňami sme schválili významné projekty a tiež sme tým získali, pretože len málo ľudí vlastne pochopilo, že je to ozaj bezpečné pre európsku energetickú bezpečnosť. Pretože ak vlastne navrhneme, že keď prejdeme cez tých 35%, čo sa navrhovalo, ak ale nebudeme mať garancie z hľadiska ochrany životného prostredia, potom pre niekoho to bude dosť ťažké pochopiť. Respektíve možno niekto len predstieral, že to nechápe, ale pritom je to jasné. Pokiaľ ide o vzťah medzi Ruskom a Ukrajinou, je to ozaj zložitý vzťah a stanovisko komisie je veľmi korektné a myslím, že e, by malo zostať v podobnom duchu je dôležité zachovať určitú medzi, mediáciu medzi tými, ktorí chcú, aby trh fungoval normál a normálne a medzi tými, ktorí chcú nejaký osobitný prístup. A, a ide o obchodné vzťahy. Po tretie, aspekt energetickej bezpečnosti EÚ. Myslím, že bude veľmi, dobré, ak sa bude väčšia pozornosť venovať aj regiónom, kde existujú rezervy zemného plynu, napríklad v oblasti Čierneho mora. Tam sa zistilo, že existuje dosť veľký objem týchto prírodných zdrojov, prírodných surovín. A to, čo sa tam zistilo, by malo stačiť nielen pre Rumunsko, ale aj pre Maďarsko, Slovensko a tak ďalej. Ale je tu určitá neochota a práve v tomto zmysle by pomohla intervencia komisie, aby sa mohli diverzifikovať zdroje e, zásob a aj diverzifikácia fóriem foriem energií e, by bola potom vítaná. Pritom samozrejme treba zohľadňovať aspekty klimatické, ale aj aspekty energetickej efektívnosti. Potrebujeme preto veľmi dobrú spoluprácu s komisiou a medzi týmito dvoma inštitúciami je potrebná vždy táto dobrá spolupráca. Pán podpredseda, chcem vám osob- poďakovať aj za vašu osobnú angažovanosť. Áno, myslím, že aj dodávky do Bulharska by boli celkom ľahké, nielen do Maďarska a na Slovensko. A to je veľmi dôležité. Máme nakoniec bulharské predsedníctvo, však áno. Pán Tošenovský má slovo. Milý Evžen, nech sa páči v mene konzervatívca, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja by som taktiež chcel veľmi oceniť pána komisára, že prišiel medzi nás v, takéto, v takúto horúcu dobu. Dúfam, že po roku 2006 a 2009, ako ste hovorili, naozaj nastávajú horúce chvíle, ale teraz vieme, že Európska únia tu už vystupuje ako tretia krajina a súhlasím s tým, že sa odohralo mnoho veľmi dobrých technických riešení od roku 2006 a je skvelé to, že Európska únia teraz vystupuje ako tá tretia krajina, ktorá nie je postihnutá v plnej miere Skoro mám až obavu, že sa nedajú klásť jednoduché otázky. Ja chápem, že vaše odpovede budú veľmi komplikované a že sú to otázky adresované na tretie krajiny. A som rád aj preto, že sa poskúmala výstavba interkonektorov a skúsenosti z Českej republiky a práve Slovenska s reverzným tokom sa začína uplatňovať naprieč Európou a tým sa podstatne zvyšuje energetická bezpečnosť Európy. Moja otázka. Preto som vlastne povedal teraz, nie je ľahké klásť otázky a otázky a odpovede tiež nie sú ľahké. Čiže otázka. Máte predstavu, že pri dostavbe Nord Streamu sa situácia môže pre Ukrajinu ešte skomplikovať technickými aj zmluvnými vzťahmi, pretože Nord Stream túto situáciu postaviť tú situáciu ešte ďalej z hľadiska nepotrebnosti tých veľkých prenosových sústav historicky, ktoré existujú. Myslím, že tu Európa bude musieť premyšľať o tom, ako riešiť technicky, aby sa dramaticky zmenilo to postavenie po Nord Stream 2. Teraz ešte máme nejaký čas, pretože samotná dostavba Nord Streamu ešte nebude znamenať nábeh, a bude to oddelovať nejaká distribučná sieť, ale potom tá situácia už bude veľmi jasná. Druhá moja otázka je skôr z toho súčasného prejednávania energetického balíčka, o ktorom ste hovorili. Zdá sa nám, že tieto reakcie sa objavujú. Či plyn, ale aj to, čo ste vraveli, v podstate zvyšovanie závislosti na tretich krajinách, či to bude znamenať, že plyn nebude pod rovnakým tlakom, ako bolo teraz uhlie, teda fosílne zdroje, fosílne palivá. A či sa nedostaneme trochu do vlastnej pasce, keď, ako teda ďalej posúvať túto situáciu. Ja chápem, že toto nie sú jednoduché otázky, ale veľmi si cením vašu odvahu Eh, eh, a nám sa otázky kladú jednoducho, ale pre vás je to ťažšie, len vy musíte odpovedať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Ďalším koordinátorom Kortumas. Ďakujem, pán Bozek. Dobrý deň, pán komisár. Nachádzame sa v neuveriteľnej situácii. Ukrajinský prevádzkovateľ platí vopred za dôležité e, objemy plynu, aby jeho obyvateľstvo pri veľkej zime netrpelo. A e, pán komisár, vy môžete potvrdiť, že 15 minút pred dodávkou sa ruský dodávateľ rozhodol, že dodávku neuskutoční. To znamená, že ženy, starci, e, všetci sú ponechaní na zimu. A ten istý ruský prevádzkovateľ dokonca úmyselne technicky znížil tlak v plynovode na hranici, aby spôsobil implóziu systému ukrajinského plynu. Vy ste to nespomínali, ale myslím si, že je dôležité, aby kolegovia pochopili, že ide o úmyselný útok proti stabilite ukrajinskej siete. E, preto v tejto situácii dúfam, že Európska únia bude môcť prejaviť solidaritu a zaujať silné stanovisko. Mám teda konkrétnu otázku. Táto dohoda o tranzite plynu medzi Ukrajinou a Ruskom, ktorá sa má ukončiť e, v roku 2020-2021, nemala by tu komisia zohrať významnejšiu úlohu, napríklad v súlade s tým, čo sa hovorilo v Minskej dohode, aby sa aj s Ruskom dohodla takáto, alebo uzavrela takáto dohoda. A ja neviem, ako by sa to dalo politicky uhrať, ale e, mám pocit, že komunisti sú na strane Ruska a že aj krajná pravica sa dáva platiť Putinom. Ale musím povedať, že som hrdý na to, že moja skupina Zelený, to je jediná skupina, ktorá má vo všetkých európskych krajinách jednoznačnú pozíciu. Dokonca aj polskí e, zelení proti tomu bojujú nemecky. E, zelení predstavujú jedinú e, silu v Nemecku, ktorá je na našej strane. A pani Grosted aj francúzsky zelení majú jednoznačné stanovisko. A toto je posolstvo pre francúzsku vládu, pre prezidenta Macrona. Ja si myslím, že je nepriateľné, aby francúzska dohoda, ktorá podpísala Minské dohody, naďalej eh, ohrozovala ekonomické zdravie Ukrajiny tým, že sa postavili na stranu Gazprom Gazpromu a jeho záujmov v tejto oblasti. Dúfam, že Francúzsko sa posunie ďalej. Kedy si to bol pán Mastrali, ktorý to nanútil pánovi Olandovi a dúfam, že pán Macron bude mať e, viac rozumu a viac bude presadzovať európsku solidaritu v tej, tejto oblasti. Ďakujem. Uh, uh, Ďakujem veľmi pekne, vážený kolega. Ďalším rečníkom v mene GUE je pán Benito Ziluaga. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem aj pánovi komisárovi Ševčovičovi za to, že prišiel medzi nás na tento výbor ITRE. Rád by som vyjadril určitú obavu. Určite sa to týka jednak aj ukrajinského obyvateľstva a nakoniec aj to má dosah na nás v Európskej únii. A tá obava, ktorú chcem vysloviť, sa týka bezpečnosti zásobovania. Čiže keď ide o e, závislosti na ruskom plyne, Čiže či to bude už e, ruský plyn alebo od inakadial, proste je tu tá závislosť. Poukázali ste na to, že tu je potrebné vytvoriť stratégiu, aby sme, si, aby sme bojovali proti tejto závislosti. A Takže je tu aj stratégia LNG, aj tu treba zabezpečiť určitú diverzifikáciu. A potom Otázka je, či sa spochybní aj plyn <laughs> ako taký. Vieme, že je tu aj aspekt metánu, životné prostredie. Takže neviem, či sa neplánujú nejak zrevidovať aj ciele. Keď vychádzame zo smernice o obnoviteľných zdrojoch, otázka je, či neplánujete nejak zrevidovať aj tieto ciele v rámci novej stratégie, že by sme mali znížiť tú závislosť na dovoze týchto surovín. Možno bolo zaujímavé mať nejaký materiál, nejaký paper zo strany Európskej komisie aj v súvislosti so zmenami na trhu, ako sa to odrazí v oblasti obnoviteľných zdrojov, v oblasti elektrickej efektívnosti. Totiž určite eh, je to dôležité z hľadiska tej závislosti. Druhá otázka. Ste samozrejme v kontakte aj s veľkými e, podnikmi energetickými, francúzsky podnik Total napríklad, tiež e, robí niečo, e, čo sa týka LNG, ďalej Nord Stream 2 a tak ďalej. Teda tie podniky, ktoré v tomto fungujú a ktoré na tom pracujú, ako môžeme teda v tomto zmysle e, vysvetliť, že ak sú tu také úzke vzťahy, Európska komisia nedokáže zbrzdiť e, stavbu alebo výstavbu tohoto nového plynovodu z, z Ruska. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Ak by som teda mohol požiadať o slovo pani Harms. Uh, e, takže my sme mali za posledné dni aj správy o bilaterálnych stretnutiach medzi Ukrajinou a Ruskom, teda tie problémy, ktoré tu vznikajú, odkedy Rusko znížilo tlak v plynovodoch No a odtedy je to už oficiálne otvorený trilaterálny formát, pretože táto súčasná krízová situácia s plynom si vyžaduje trilaterálne stretnutia a tam sa stretáva aj komisia, ktorá vždy hľadá lepšie riešenia. Na bilaterálnych stretnutiach by ma zaujímalo, aké je vaše Mm, stanovisko k tomuto. No a tiež by ma zaujímalo niečo o tom, či nejaké reakcie alebo nejaké úvahy už sú k stanovisku rady k tejto potrebe upraviť trh s plynom tým spôsobom, ako sme sa my dnes rozhodli na tomto výbore, je tam nejaká úvaha k, tým, tomu najnovšiemu vývoju na Ukrajine, alebo stále ešte k tomu pristupujete ako business as usual a teda Nemci si hrajú svojimi kartami tak, ako hrali predtým. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Françoise Grostet. Ďakujem. E, chcela by som predovšetkým povedať kolegovi, že už ma nebavia tieto e, morálne lekcie. E, ja to nikdy nerobím, takže mala by trošku dbať na to, čo povie pokiaľ ide o našu dnešnú tému. Chcela by som pripomenúť, že ja som sa vždy snažila obhajovať rešpektovanie dvoch cieľov, ktorým je bezpečnosť dodávok a po druhé diverzifikácia zdrojov. Dobre som si vypočula slova pána podpredsedu. Povedali ste, že plyn má zásadný význam v tomto období prechodu k obnoviteľným zdrojom energie, ktoré nedokážu zabezpečiť dodávky e, energie. Hovorím to z toho dôvodu, že že naši zelení kolegovia odmietajú fosilné paliva, fosilnú energiu a preto potrebujeme plyn. A, ale potrebujeme plyn. A pokiaľ ide o naše partnerstvo s Afrikou, hovoríme o Gazprom, o zásobovaní plynom zo strany Ruska, ale diversifikácia znamená, že existuje aj v Afrike plyn. Ja by som mala rada viac informácií o tomto zdroji zdroji plynu. Ďakujem. Ďakujem, Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Kochlíček, podpredseda výboru. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega, za slovo. Ja mám niekoľko pripomienok. Nebudem sa zaoberať tým, čo tu za hlúposti porozprával kolega Turmes. Je to jeho názor, neberem mu to. No zrejme jeho kolegovia eh, majú eh, trošku hm, odlišné pojmy a dojmy. Moja otázka je, či nám nevadí, či z Líbie, že z Líbie máme jedného monopolného dodávateľa, hoci nevieme, kto to dneska je. Je to to isté, ako keď je to z Ruska. A nevadí vám, že máme jedného monopolného dodávateľa z Alžírska. Je to štátna firma a je to jasné, že je to jeden monopolný dodávateľ. To je prvá otázka. Druhá otázka je, prečo sa komisia nezaoberá možnosťou e, potenciálnej ťažby e, zemného plynu zloží z Knacipra, pretože naši a voliči sa nás na to pravidelne pýtajú a chceli by vedieť, či je tam nejaký vývoj. Áno, je to delikátna otázka. Severný Cyprus, teda Turecko a tak ďalej. A neviem, čo ešte ostatné. A tretia otázka. Kto z komisie alebo Európskeho parlamentu, najmä zo strany zelených, protestoval proti výraznému zvýšeniu plynu pre energiu a plynu pre spotrebiteľov, pre tých chudobných spotrebiteľov, ktorí teraz mrznú na Ukrajine, keď im ukrajinská vláda trojnásobne zvýšila e, ceny a to bolo na túto zimu. Žiaľ, nič také som nepočul. No a ešte jedna drobnosť. Zaoberala sa už komisia diverzifikáciou zdrojov zemného plynu, napríklad po odstránení tých e, obmedzení, ktoré boli uvalené na Irán. Irán je jeden z najväčších možných zdrojov zemného plynu a cez Turecko by sa to dalo veľmi ľahko e, dovážať. O tom som nikdy nepočula, vždy sme sa zaoberali bizarnostiami. Posledná vec. Naozaj si naši zelení kolegovia myslia, že na jeden z najhorších skleníkových plynov, tam, kde sú netesnosti metán, je to najperspektívnejšie palivo? Ďakujem. Uh, thank you very much, Ďakujem, pán kolega. Ďalší rečník, pán, pán, pán Butikofer. Thank you. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán podpredseda, za vaše informácie. Ja by som sa pripojil k tomu, čo povedala pani Krostet. Ja som bol trošku prekvapený, keď reagovala na politickú kritiku ktorá sa týkala francúzskej politike a je tam nacionalistický príspevok. Vy hovoríte, že ste eh, Luxemburčanka, ale my neutočíme na francúzskú politiku, pretože je francúzska. a on nekritizoval vás za to, že ste francúzska. On kritizoval tú politiku, pretože je to nesprávna politika energetického hľadiska, geopolitického a pokiaľ ide ide o energetiku. Takže toto si naozaj nezaslúžime v tomto parlamente, keď niekto kritizuje politiku Francúzska, e, že je potrebné proti nej reagovať takýmto nacionalistickým spôsobom, ako ste to urobili vy. Ja by som sa chcel obrátiť na Francúzsku republiku, aby zvážila Áno, nech sa páči, môžete odísť, keď to nechcete počuť, ale ja to aj tak poviem, lebo mám na to právo. Ja kritizujem veľmi často aj našu e, vládu a teraz vaša vláda to rozdúcháva. Toto je o bezpečnosti Európy, toto je o koheznosti Európy a toto je o Európe, ktorá si tvorí svoju vlastnú budúcnosť. A pokiaľ toto v Paríži nepochopia a v ostatných hlavných mestách, tak márne sa budeme my snažiť Európu zlúčiť, pretože Európa je rozdelená v tejto záležitosti. My rozdelujeme Európu na západ a východ. Prečo to stále robíme? Prečo vysvetľujeme, že Európa má byť solidárna, keď potom, eh, keď má prísť solidarite zrazu zrazu to neplatí. E, prosím, kolegovia, prosím, utište sa. My si tu vymeníme naše argumenty, takže sa ukľudníme. Dobre, chce sa ešte niekto e, prihlásiť o slovo? Ešte stále máte možnosť. Možno ešte najprv Rebeka ako dáma. Ladies first. Nie, Rebeka nie. Môj návrh by bol, dajme radšej čas uh, pánovi podpredsedovi, aby mal možnosť odpovedať. Áno, ešte niekoľko viet. Áno, nech sa páči. Áno, ja by som len sa chcel e, obratiť na mojich zelených kolegov. Áno, samozrejme, že je to pochopiteľné, že je to spojené s o, e, emóciami, ale, ale pani Grostet, e, ona povedala, že nesúhlasila, ona ona nenadniesla tieto nenávisné prejavy. Takže ja si myslím, že je dôležité, že keď tu máme tieto impócie, aby sme sa nesnažili útočiť jeden na druhého a je tu veď predsa medzi nami um, pán komisár, ktorého tieto záležitosti mimoriadne zaujímajú a teraz naozaj by sme tu my nemali predvádzať svoje žabomyšie vojny pred pánom komisárom. Áno, áno, a, a ja som povedala, je potrebné sa ukludniť a vrátiť sa k rozumnej diskusii, pretože inak sa k žiadnemu výsledku nedopracujeme. A teraz pán hm, podpredseda komisie. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Áno, ak máme dostatok času, tak ja sa pokúsim zodpovedať na tieto otázky ctených členov parlamentu. Myslím si, že je veľmi dôležité tieto záležitosti si vyjasniť, tie, ktoré tu nadniesli. Ja by som začal tým, čo povedal pán Karinč. A ako a, a ako to budeme riešiť na rade? No, myslím si teda, ak by som mohol, odvíjaj by som sa od poslednej diskusie bulharského e, predsedníctva. Ja som im vysvetloval, že by sme mali e, prekonať túto m, mm, právnu diskusiu, v ktorej sme sa zasekli. Takže musíme e, prekonať toto diskutovanie o týchto záležitostiach, ktoré sú podľa mňa už jasné, pretože Európska únia je považovaná za áno, primorský štát a vieme, aká je jurisdikcia a samozrejme, že toto je euros, e, európske územie a teda je jasné, že sa to uplatňuje európska legislatíva. Ja viem, že sú tu rôzne konštrukcie a preto som sa obrátil aj na bulharské predsedníctvo, aby ukázali politické vodcovstvo e, v rámci tejto dokumentácie. A my máme takú politic, taký, politic, taký, taký právny spor medzi týmito jednotlivými právnymi službami. Generálny sekretariat rady pripravil dokument a to, na základe toho môžu členské štáty diskutovať a členské štáty teda by chceli o tom diskutovať, pretože my všetci tiež vieme, že táto diskusia môže prebiehať povedzme v dvoch kolách v prvej časti keď bude práca ukončená, tak na expertnej úrovni rada môže o tom diskutovať a našim cieľom by malo byť dosiahnuť všeobecné smerovanie do konca bulharského predsedníctva na Rade pre energetiku, keď si to správne spomínam, tá by sa mala konať v júni. Tiež ma potešilo vaše jasné hlasovanie dnes dopoludne, pretože e, zdá sa, že e, jedno rameno legislátora sa pohybuje veľmi rýchlo a to je veľmi dobré, aby sme mohli zahájiť aj diskusie e, mimo týchto toho poradenstva právnej služby. Vieme, že ich poradenstvo je veľmi dôležité, ale je to len poradenský názor. A my musíme diskutovať na politickej úrovni a musíme zvoliť konštruktívny prístup. Potrebujeme aj stanovisko rady, aby sme v trialógu sfinalizovali túto prácu na tomto pozmeňovacom návrhu. To nie je niečo príliš komplikované. My si len vyjasňujeme, ako E, táto smernica o plyne by sa mala uplatňovať, pretože tu máme rôzne právne e, názory a to nám zabraňuje v tom, aby sme pokračovali rýchlejšie. Pokiaľ ide o tieto diskusie mimoriadne dôležité pre energetickú e, bezpečnosť. Takže mali by sme mať dokument, ktorý by nám mal byť nápomocný, aby sme sa pustili do tých politických diskusí. No a veľmi konkrétna otázka, ktorú na, načrtli poslanci zo Španielska, Talianska a ostatní kolegovia. Myslím si, že na toto máme veľmi dobrú odpoveď. My sa snažíme byť taký ústretový, ako sa len dá, pokiaľ ide o bilaterálne kontakty s dotknutými krajinami, aby sme našli uh, naozaj dobré riešenia pre každý jedinky plynovod. Ale máme aj takú situáciu, ako ste vy povedali, s kým by sme mali diskutovať v Líbii a ja by som ponúkol takéto diskusie akémukoľvek Európskemu parlamentu, ktorý má nejaké vyjasnenie, pretože uh, v týchto prípravných riešeniach. My nechceme nič prekomplikovať, nechceme zvyšovať administratívnu záťaž, ale všetci by sme eh, profitovali, keby sa eh, táto legislatíva o plyne uplatňovala všade v Európskej únii a príslušných teritoriách. Pán Nika, ďakujem veľmi pekne za vaše milé pripomienky, aj za to odhodno, ohodnotenie, ako pokračujeme. Včera som bol pozvaný na Atlantickú radu NATO a musím povedať, že aj tam to bolo pozitívne uzatvorené, že toho času sa nachádzame vo veľa lepšej situácii ako pred troma rokmi, pretože sme mali záťažové testy, mali sme sme diverzifikáciu, mali sme investície do infraštruktúry, do riečišť. Mali no tiež preto, lebo e, tieto záležitosti sme mali pravidelne nastolené a e, je tu taká nová politická prominencia, teda ako toto by mohlo byť zosúladené, aby sme neopakovali situáciu, v ktorej už sme mali v 2009 a tiež e, projekty v spoločnom záujme. Musíme k tomu pristupovať efektívne, pretože inak nám bude tento fragmentovaný trh v Európskej únii pretrvávať. Nebudeme mať voľný tok plynu v plynovodoch pretože vtedy bol trh veľmi fragmentovaný, bol tam e, dominantný dodávateľ, ale teraz už máme tie prepojenia v oblasti elektriny, máme tieto inteligentné siete a musíme to využiť. Aj tieto projekty PCI to musíme využiť aj pre iné projekty, ktoré nám napomôžu zlepšiť kvalitu energetického mixu v Európe. Pokiaľ ide o tú perspektívu Čierneho mora, tu sú e, veľmi dôležité prieskumné projekty, ktoré momentálne robí Rumunsko, Bulharsko, a preto myslím si, že je veľmi dôležité nielen pre tieto dve krajiny, ale e, celý ten juhovýchod, západný Balkán, Moldavsko, Európa budú pokračovať v tejto veľmi dobrej spolupráci v Sezeku, ktorú sme začali pred troma rokmi, pretože my profitujeme e, z tých e, možno nových nálezíšť v Čiernom mori a potom v tejto časti Európy zlepšíme aj infraštruktúru. Potrebujeme nie len skompletizovať, pretože tieto prepojenia medzi Bulharskom a Rumunskom sú už pomerne dokončené, ale musíme zosúľadiť úrovne tlakov, aby, aby sme umožnili tento tok plynu a s našou pomocou bude Bulharsko musieť zlepšiť celý tento e, interný systém plynovodov na svojom území, pretože na základe toho sa im podarí a za to som sa zasadzoval e, v Sofii, aby bol nie len tranzitorom, ale obchodníkom a aby mal dobrý systém, aby poskytoval dobré služby všetkým susedom e, mimo Bulharska, aby tu boli dodatočné možnosti pre Rumúnsko, a Maďarsko, Slovensko, teda tento sever, severno-južný ťah, ktorý nám tak veľmi chýba. Takže keby to pokračovalo v tomto smere, čo by sa stalo? Naozaj by sme mohli potvrdiť, že všetky krajine, krajiny v tomto regióne, ktorý je dominovaný jedným dodávateľom, budú mať dostatok plynu a potom to zmení aj našu rokovaciu pozíciu, keď rokujeme o dodávka, ale aj keď hovoríme o energetickej bezpečnosti. Prečo je to dôležité? Ešte raz by som to vypichol, pretože e, to zaznelo v rôznych vašich príspevkoch Mm, už mnoho rokov a povedal by som, že až do tej statistiky roku 2015 eh, vo východoeurópskych eh, krajinách platíme za plyn viacej, ako eh, sa platí na západe. Napriek tomu, že my sme bližšie pri zdroji a to naozaj je 25-percentný rozdiel, čo je veľa. Takže myslím si, že by sme sa mali viacej zamerať na férovosť v Európe, aby sme boli féroví voči všetkým všetkým členom a aby sme profitovali z tejto energetickej politiky. Pán Tošenovský. Ak by ste dovolili, e, odpoviem po slovensky. Ide o, pokiaľ o spoluprácu e, s Ukrajinou a takisto aj tie Ehm, závery alebo to poučenie, ktoré sme si mohli zobrať z tej poslednej eh, plynovej krízy v roku 2009, tak je fakt, že eh, Slovensko bolo viac menej eh, zachránené tým, že sa nám veľmi rýchlo podarilo technicky vyriešiť reverzný tok a vlastne získať dodávky plynu vlastne zo západných plynových hubov. No a musím povedať, že túto skúsenosť sme využili vtedy, keď to bolo najviac potrebné eh, pre Ukrajinu, lebo vďaka tomu, že máme reverzné toky zo Slovenska, z Polska, a z Maďarska, tak Ukrajina, za, pokiaľ si dobre pamätám, za posledný rok a pol eh, nebola nútená vlastne kupovať priamo plyn eh, z Gazpromu Eh, ale mohla si ich kúpiť za lepších cenových podmienok eh, práve na týchto eh, západných plynových huboch. A to len dokumentuje to, ako veľmi dôležité je mať tento reverzný potenciál vo všetkých našich interkonektoroch. Čo si myslím, že bude mimoriadne dôležité do budúcna, Eh, bude to, aby sme naozaj pri všetkých týchto infraštruktúrnych projektoch mali toto na pamäti a hľadeli na ne aj z hľadiska tej strategickej dôležitosti a budúcnosti. No a pokiaľ ide o plyn ako fosílne palivo, tak tu si myslím, že sa zhodneme aj s našimi eh, eh, priateľmi zo, zo strany zelených, že plyn je výrazne menej uhlíkovo intenzívny ako napríklad uhlie. Tu dochádza k e, zníženiu tej carbon intensity až o 50 a preto si myslím, že aj ten záujem o ten plyn e, rastie kvôli tomu, že vidíme, že rastúci počet e, našich členských krajín buď rozhoduje o tom, že úplne prestanú používať uhlie ako palivo, alebo, alebo postupne znižujú využívanie uhlia práve z dôvodu E, čistoty ovzdušia alebo z dôvodu, e, z dôvodu práve tejto vysokej uhlíkovej intenzity. Takže si myslím, že e, aj z tohto dôvodu, aj z pohľadu na to, ako plyn dobre doplňa obnoviteľné zdroje, bude veľmi dôležité mať adekvátne možnosti, ako ho získavať v tom nadchádzajúcom období na, na pomerne dlhé, dlhé obdobie uh, Mr. Turmes, as, as, as always, he very uh, Pán Turmes ako vždy veľmi živo opísal situáciu na Ukrajine, uh, ale myslím, že to nebolo 15 minút, bolo to 30 minút, ale aj tak to je veľmi krátky čas. A ruský minister energetiky mi povedal, že dôvodom, pretože neurobili uh, tú dodávku, bolo, že Eh, Gazpromu chýbalo tzv. chýbalo adendum k eh, dohode o dodávkach plynu, ktoré požadovala Ukrajina. Ukrajina to spochybnila. E, Naftogaz e, vyhlásil, že viedli diskusie medzi jednotlivými spoločnosťami, teda respektíve, že tieto dve firmy či dve spoločnosti viedli rokovania a že výsledok rokovaní bolo rozhodnutie o tom, ako bude organizovaný a, a budú organizované a uskutočnené dodávky plynu, ako sa bude za ne platiť. Čiže to boli rozdielne názory na túto situáciu, ale pokiaľ E, e, máme skúsenosti, tak e, nikdy doteraz sa nestalo, že by naozaj došlo k zastaveniu dodávok plynu z takýchto dôvodov v takomto veľmi krátkom čase. A neboli to len Ukrajinci, ktorí veľmi výrazne zabezpečili dodávky plynu a tlak plynu v zimnom období, ale podarilo sa vzhľadom na to, že mali pomerne nízke zásoby plynu v podzemných zásobníkoch, tak bolo potrebné, aby urobili všetko preto, aby e, zvyšili tak plynovode na potrebnú úroveň. E, tieto e, systémy tranzitu plynu v Európe museli veľmi rýchlo reagovať na túto veľmi volatilnú, premenlivú situáciu v oblasti tlaku plynu. Ale bolo tam jedno veľmi kritické obdobie a boli sme blízko tomu, že sa naplní kritický scenár. Zároveň musím povedať, že to nebolo poprvýkrát. My sme už boli v podobnej situácii aj predtým a vieme, že zásob, teda Zásoby plynu e, ku koncu zimy bývajú zvyčajne veľmi nízke, čo je aj prirodzené, pretože sa blíži jarné obdobie, hoci na ulici to tak nevyzerá. To znamená, že podľa mňa kombinácia viacerých faktorov e, prispela k tomu, že toto krátke obdobie bolo natoľko kritické a že tá situácia nebola ľahko zvládnutelná, ale treba povedať, že Enco G a jeho spolupráca s európskymi partnermi a ukrajinskou stranou umožnila e, prijať veľmi rýchle a rozsiahle opatrenia, pokiaľ ide o zatváranie škôl a zniženie spotreby energie vo všetkých možných oblastiach a vďaka tomu sa situácia situácia rýchlo stabilizovala čo e, robiť v súvislosti s tranzitom plynu po roku 2019. Myslím si, že je úplne zrejme, že potrebujeme jedno riešenie a to znamená dlhodobá rezervácia. Je potrebné, aby sa to robilo spôsobom, aby táto rezervácia booking sa týkala komerčne e, reálnych e, objemov. Je potrebné, ten objem to je otázka diskusie, ale je samozrejme potrebné, aby bolo možné zabezpečiť potrebné a zmysluplné komerčné objemy a množstva. My navrhujeme, aby sa to riešilo na trojstrannej úrovni a aby sa zabezpečilo, že budú záujmy Európskej únie plne uspokojené a že budeme takisto môcť pôsobiť ako mediátori. Vážení kolegovia, e, vážení poslanci, dovolte mi povedať, že my samozrejme nechceme byť závislí od dodávok plynu a z toho dôvodu sme navrhli, aby sa zvýšil podiel obnoviteľných energií v našom energetickom mixe. Toto vždy vždy zdôrazňujeme v našich diskusiách a zdôrazňuje to aj Európsky parlament. E, môžem povedať, že na základe týchto diskusí, e, ktoré prebehli aj dnes popoludní, aj v súvislosti s viacročným finančným rámcom, že sa kladie väčší dôraz na tzv. climate mainstreaming, čo je dôležitým faktorom vynakladania prostriedkov z európskeho rozpočtu v budúcnosti. Pani Krostet, pokiaľ ide o plyn z Afriky, tu by som chcel povedať, že my dovážame takmer 11 z Alžírska, z Líbie a toto je veľmi dôležitý zdroj diverzifikácie. Vieme, že niektoré africké krajiny by chceli e, vyvážať LNG, ako napríklad Mozambik Samozrejme je potrebné vybudovať infraštruktúru, e, terminály, interkonektory. Áno, Francúzsko má obrovský potenciál a táto kapacita LNG z afrických zdrojov by sa mohla e, využiť. E, Ohľadom Cypru, uh, uh, maybe I would, I would answer him in, in English. Uh, Uh, po anglicky, pokiaľ ide o Cyprus, uh, a Istmed. Toto je veľmi slubná uh, oblasť. Máme rôzne odhady. Ten najoptimistickejší odhad bol, že by sme v Istmed mohli mať nové Norsko, pokiaľ ide o veľkosť poli, plyn, plynových e, zásob. A v súčasnosti Izrael ako aj Egypt robia vrty, e, ktorých cieľom je zistiť e, prítomnosť tohto plynu. Ide zrejme o veľké množstva plynu a tieto by mohli v podobe LNG byť prevážané do Európy a takisto by mohli byť prevážané prostredníctvom plynovodu z Cypru E, my financuje, financuje sa v súčasnosti štúdia realizovateľnosti, zistuje sa, koľko by to stalo a za akých podmienok by bolo možné postaviť tento plynovod. Myslím si ale, že v prvej etape bude potrebné vychádzať z um, prevážania LNG e, do Európy transportu. A pokiaľ ide o Irán, v súčasnosti Irán je krajinou bohatou na hydrohlíky a e, plyn e, sa nachádza predovšetkým na juhu Iránu, preto časť e, plynu dovážajú z Uzbekistanu plynové zásobník, zásoby by sa nachádzajú pomerne ďaleko od tejto severnej hranice a myslím si preto, že to potrvá ešte veľa rokov, kým bude Irán schopný uh, zabezpečiť vývoz plynu a nielen ropy. And, uh, and I think that the, there was the, the last question of... A tam bola e, otázka pána Butikova, pokiaľ ide o e, rozdiel medzi východom a západom. Myslím si, že budeme schopní zabezpečiť európsku jednotu nielen pokiaľ ide o Nord Stream 2, ale aj pokiaľ ide o rôzne e, projekty výstavby ropovodov, lebo je dôležité, aby členské štáty dokázali vyrokovať lepšie dohody, ale keď sa to nerobí na úrovni EÚ, tak výsledkom je fragmentarizácia trhu a tento pocit, že je tu nejaká deliaca čiara medzi východom a západom. E, myslím si, že aj v oblasti energetickej bezpečnosti je potrebné využiť e, e, také formáty, ako je napríklad kvadrilog a aby sa aj Ukrajina dostala k rokovaciemu stolu. Myslím si, že by nám to všetkým v tejto situácii pomohlo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám, pán popredseda, za túto vynikajúcu diskusiu. Ďakujem za to, že ste prišli. Bolo to pre všetkých z nás veľmi užitočné. A na okraj tejto diskusie by som chcel povedať, že je vždy lepšie, keď na nikoho sa v tejto snemovni nezautočí. A prečo je to také dôležité? musím to povedať otvorene, pretože skutočnosť je taká, že nás zvolili európsky občania, čo znamená, že my všetci sme zodpovední za všetky rozhodnutia európskych vlád. A preto by sme sa nemali navzájom deliť a, a nejak budovať rozdiely medzi nami a navzájom na seba útočiť E, všetci z vás, všetci z nás sme zodpovední za celú Európsku úniu a všetci z vás sú zodpovední aj za všetky tie rozhodnutia z teoretického pohľadu, ktoré prijímajú vlády európskych e, štátov. E, takže mali by sme pamätať na to, že by sme sa tu nemali navzájom vať. My sme e, poslanci, členovia parlamentu a je prirodzené, že niekedy zautočíme proti vládam, národným vládam alebo proti komisii. To je úplne prirodzené, normálne a mm, ďakujem vám ešte raz e, za to, že ste prišli medzi nás a e, veľmi si cením tieto diskusie, ktoré boli do veľkej miery politické. Ďakujem veľmi pekne.